Sí, les ruego que vayan tomando asiento. Poprosím vás všetkých, aby ste sa usadili, pretože by sme radi začali naše stretnutie. No bueno, pues, eh, buenas tardes a todos. Takže dobrý deň, prajem všetkým. Mám dnes to potešenie privítať tu v našom parlamente predstaviteľov národných parlamentov. parlamentov. Dnes budeme hovoriť o reforme spoločnej rybolovnej politike, politiky. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. Stretávame sa tu poprvý krát takto. Máme tu 38 členov z 23 parlamentných e, komôr, ktorí reprezentujú 19 členských štátov. A samozrejme chcela by som tiež privítať komisárku zodpovednú za námorné záležitosti a rybolov, pani Máriu Damanaky. Chcem sa aj poďakovať e, za to, že vyvinula úsilie a že prišla medzi nami, aby nám predstavila predstavu a víziu komisie E, na začiatok e, by som vám chcela vysvetliť, ako budeme postupovať a dúfam, že takto e, všetci dostanete príležitosť vystúpiť. V prvom kole po vystúpení pana, pani Damanaky a e, pani e, Patrau, ktoré budú hovoriť teda v mene komisie a potom v mene parlamentu, chcela by som vyzvať jedného zástupcu Eh, v mene každého, eh, v každej, každej komory, to znamená, ak parlament má dve komory, tak budú dvaja zástupcovia. Teda vyzvem ich, aby každý hovoril počas 4 minút a predstavil nám e, názor alebo víziu vašej e, komory. Takže ak parlament má dve komory, tak budeme budete mať príležitosť hovoriť teda dvaja zástupcovia. Poprosím vás, aby ste sa o slovo prihlásili pomocou formulárov. Ak niektorý zástupca Národného parlamentu nechce vystúpiť, tak to samozrejme nie je povinné a preto teda máte tie formuláre, aby ste sa prihlásili, ak chcete, aby ste napísali, za akú komoru budete uh, hovoriť. E, a potom otvoríme debatu a tam všetci ostatní zástupcovia budú mať možnosť vystúpiť e, a samozrejme aj členovia Európskeho parlamentu. Ale na to už rozdáme v druhom kole ďalší formulár, e, do ktorého sa zapíšete. Dobre, takže to prvé kolo iba zástupcovia každej e, z komôr. A potom v druhom kole znova vám odovzdáme tam formulár, aby e, sa zapísal ten, či už je to poslanec Európskeho parlamentu alebo iného parlamentu, aby sa teda prihlásil o slovo. Naša, naše stretnutie bude vysielané e, spôsobom Urbi et Orbi e, cez parlamentnú stránku. A teraz už by som chcela odovzdať slovo komisárke Damanakiovej, e, ktorá bude hovoriť maximálne 10 minút, teda by som ju chcela poprosiť, aby nehovorila dlhšie než 10 minút. Ďakujem, pani predsednička vážení členovia parlamentu, Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov nie veľmi často mám príležitosť eh, stretnúť sa s poslancami Európskeho parlamentu ako aj národných parlamentov a preto je moje potešenie o to väčšie. Predovšetkým, pretože eh, vstup Lisabonskej zmluvy nám nás dostáva do novej pozície eh, posilnenej spolupráce. Parlament má teraz väčšie právomoci v oblasti námorných otázok a rybolovu. A národné parlamenty tiež e, dostali väčšie právomoci. Rada by som vám teraz predstavila, aká je situácia, v ktorej sa nachádzame ohľadom e, spoločnej rybolovnej politiky a tiež porozprávať vám o veciach, e, ktoré sú dôležité a ktoré vyvstali počas konzultačného procesu aj na našich nedávnych stretnutiach so zainteresovanými e, stranami a členskými krajinami e, vrátane e, ministerského stretnutia vo Vigo, vo, Vigu v Španielsku. Poprvé by som chcela hovoriť o regionálnych orgánoch. Táto myšlienka je veľmi podporovaná ale e, treba ešte konkretizovať isté veci. Ale jedna vec, ktorá je podľa mňa jasná, je to, že musia priniesť očakávané výsledky. Nesmieme vytvárať nové štruktúry len preto, aby teda existovali nejaké nové štruktúry. E, tie nové štruktúry musia priniesť nejaké konkrétne výsledky v rámci členských eh, krajín sa musíme organizovať aj eh, v občianskej spoločnosti a eh, organizovať tieto regionálne orgány tak, aby zodpovedali skutočnosti je potrebná, eh, potrebné využiť expertízu odborníkov, ako aj občianskej spoločnosti, organizovať eh, dialog v regiónoch, eh, čo nám pomôže zlepšiť kvalitu nášho riadenia, ako aj vierohodnosť a akceptáciu našich politík čo sa týka regionalizácie, je to pozitívne, pretože sa pretože takto zapájame e, všetky tie zainteresované strany, ktoré konajú alebo ktoré e, sa realizujú v rybolove a preto by som vás chcela tiež vyzvať e, k vašim názorom na túto otázku. Prejdem ďalším, teraz, ďalším veciam. Možno sa niektorí z vás pýtajú, čo znamená regionalizácia alebo čo to pri nás prinesie. E, ako pre Európsky parlament. Ja by som teraz chcela nahlas povedať, že samozrejme najdôležitejšie politické úsmernenia e, e, alebo teda smerovania musia byť rozhodnuté na úrovni parlamentov. Naše ciele, ktoré musíme rozhodnúť spoločne na úrovni Európskeho parlamentu aj národných parlamentov. Ako ich teda dosiahnuť? toto môžeme, o týchto veciach môžeme rozhodovať uh, v rámci e, komisie prostredníctvom delegovaných aktov. Potom NAMKAT dočasné úzávery alebo technické špecifikácie týkajúce sa sieti, e, tie sú len, toto je len niekoľko príkladov a samozrejme ten zoznam by bol oveľa dlhší. Teraz by som sa chcela pozrieť na trhový aspekt. Tu sa snažíme o väčšiu zodpovednosť. Musíme pomôcť producentom e, lepšie reagovať na e, e, ich potreby a na potreby trhu. Budeme sa to snažiť e, naplňať aj prostredníctvom väčšej informovanosti a využíva, efektívneho využívania finančných zdrojov. Mali by sme sa preto e, zbaviť akejkoľvek verejnej e, intervencie a jasne chcem povedať, že predovšetkým v situácii, keď sa znižujú stavy mnohých E, rýb je potrebné konať. My nemôžeme iba dávať, nemôžeme dávať peniaze na ničenie e, tých rýb. Potrebujeme e, mechanizmy na to, aby rybári mali lepšie ceny za svoje produkty a musíme pomôcť regulácii trhov. Ak sa ryby nebudú, tie, ktoré sa nebudú dať predať, e, vlastne musia zostať v mori, alebo ak by sa nedali predať, tak musia zostať v mori. Určite budete súhlasiť, že potrebujeme vyššie štandardy pre našu internú e, spoločnú rybolovnú e, politiku a pre naše vnútorné ako aj vonkajšie vzťahy v našich vodách. Potrebujeme podporovať demokraciu, ľudské práva a sociálne otázky. Externá dimenzia tiež musí byť súčasťou reformy e, spoločnej rybovnej politiky. Musíme podporiť spoluprácu medzi parlamentom, radou a komisiou. E, najlepšie by to bolo v e, spôsobom trojstrannej dohody, do ktorej bude parlament zapojený. Ďalšia vec, o ktorej by som chcela hovoriť, e, sú e, tzv. ITR. To sú individuálne práva, ktoré by umožnili e, žiadať o kompenzáciu alebo o odškodnenie. Myslím si, že rybné mm, zásoby sú e, verejným e, bohatstvom. Mali by sme stanoviť istý termín, napríklad 10 až 15 rokov a potom to termíne e, by sa mohlo určiť, či tento jednotlivec si zachová tieto práva, tie individuálne prenositeľné práva, alebo či sa to prenesie na štát Eh, niektoré veci, ktoré sa odohrali, nás sklamali, pretože boli eh, nákladné a neúčinné, ale na druhej strane ten systém ITR na národnej úrovni eh, pomohol v mnohých prípadoch, aby flotily e, boli e, efektívnejšie a životaschopnejšie. E, pozrime sa na to, čo dosiahli ITR na národnej úrovni. Napríklad v Dánsku sa o 50 znížili flotily teda o týchto 50 a viedlo k to zvýšeniu ziskovosti týchto flotíl až o 60 v Estónsku. Takisto došlo k pozitívnemu vývoju španielská flotíla, tzv. 300 v Atlantiku, bola znížená na 200, takže tam bolo 30-percentné zníženie. A to všetko sa dosiahlo bez zaťaženia daňových poplatníkov. A toto by som chcela zdôrazniť zmeniť. Ak systémy ITR riadené na národnej úrovni, ak môžu znížiť kapacitu, nemyslíte si, že by sme ich mali vyskúšať vo všetkých členských štátoch? Pred o, tým, než zodpoviete túto otázku, ja chcem zdôrazniť, že v budúcnosti už e, nebude objednávanie e, alebo platenie plavidiel e, peniazmi daňových poplatníkov. Tým som si istá. My teraz čelíme veľmi veľkej ekonomickej kríze a ja jednoducho eh, si neviem predstaviť, ak by akýkoľvek minister financií eh, dobrovoľne eh, schválil v financovanie e, takýchto projektov z národného rozpočtu. Ja som e, diskutovala o týchto veciach a naozaj neexistuje na to žiadna možnosť. Treba si byť vedomí, že ak by sme povedali nie ITR, tak by to bolo, e, bola veľká rana pre rybárov. Je pravda, že Eh, som dostala veľa výhrad ohľadom eh, tejto transf- mm, možnosti transferu alebo prenosnosti týchto práv, ale teda ja sa budem snažiť, nebudem navrhovať teda, aby sa mohli tieto práva eh, vymieňať alebo obchodovať medzi rôznymi členskými štátmi. Ehm, tie práva by mali zostať iba v jednom členskom štáte a nemalo by sa s nimi obchodovať cezhranične. Chcela by som tiež reagovať, reagovať na obavy ohľadom malých e, rybolovu v malom rozsahu. Jedna vec je jasná. Práva malých rybárov musia zostať v tomto segmente a preto nemôžu byť kúpené väčšími plavidlami. A nakoniec tiež musíme veľmi opatrne konať proti veľkému zhromažďovaniu e, práv. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že čo sa týka veľkých plavidel, musíme mať systém, ktorý bude výhodnejší pretože už e, e, sú menšie e, plavidla oproti väčším znevýhodňované. Oproti týmto plavidlám tiež ponúkajú väčšiu um, alebo viac práce a preto si myslím, že by sme ich mali podporiť. Ja viem, že vy tomuto tiež pripisujete veľký význam, ale musím vás informovať, že mnohé členské štáty, konkrétne teda ich vlády, s nami nesúhlasia a e, nemajú špeciálny prístup k tým malým plavidlám. Nakoniec by som chcela povedať zo pár slov o akvakultúre. Je nepochybné, že ak akvakultúra je základnou súčasťou rybolovnej politiky a preto musíme sa pozrieť na to, ako môžeme zreformovať aj tento segment. Bude navrhnutá stratégia pre akvakultúru v správe Európskeho parlamentu ale ešte predtým, dnes máme naozaj vynikajúcu príležitosť, e, aby sme si vypočuli vaše e, názory na smernicu o akvakultúre. A preto som aj veľmi rada, že som tu. Vy ako priami zástupcovia občanov e, vlastne vyjadrujete názory týchto občanov. A ja dúfam, že aj vaše názory budú dobrým východiskom a dobrým odrazovým mostíkom pre našu prácu do budúcnosti. Nie vždy sa zhodneme, ale určite sa zhodujeme na tom, že chceme mať silnejší rybolovný sektor. Tento rybolovný sektor, ktorý ktorý je tak dôležitý pre naše pobrežné oblasti. E, tam, kde mnohokrát stúpa nezamestnanosť, rybolov ešte stále je e, veľmi dôležitým zdrojom obživy pre týchto ľudí. Ďakujem a teším sa na plodnú diskusiu. Eh, Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem za predstavenie týchto najdôležitejších tém, ktorých by sme, o ktorých budeme dnes hovoriť. A teraz by som rada odovzdala e, slovo spravodajkyni Európskeho parlamentu e, pani Patrau a poprosím ju, aby sa teda obmedzila na 10 minút. E, predstaví nám pozíciu Európskeho parlamentu ohľadom zelenej knihy. Presidente da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, Senhora Comissária dos Assuntos Marítimos e das Pescas, sempre um prazer tê-la connosco. Ďakujem pekne. Je pre mňa veľkou cťou, že vás dnes môžeme medzi nami privítať, pani komisárka. Chcela by som privítať všetkých ďalších kolegov, obzvlášť tých z národných parlamentov Eh, som veľmi rada, že ste sa zúčastnili dnešného stretnutia. Určite to bude zaujímavé zasadnutie za účasti národných parlamentov po tom, čo vstúpil do, vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. A takisto by som tiež chcela privítať všetkých ostatných zástupcov európskych inštitúcií a ďalších eh, tu prítomných hostí dnes. Toto je, myslím, vhodný moment na to, aby sme zintenzívnili diskusiu o reforme spoločnej rybárskej politiky. Po prijatí na plenárnom zasadnutí, eh, po prijatí teda zelenej knihy eh, na tému tejto reformy, E, sa nám e, podarilo vlastne vytvoriť do, do, dobrý priestor na to, aby sme voľne mohli diskutovať o e, tej budúcej ceste, ktorou sa vydať. A toto je vynikajúca príležitosť, lebo tu máme politikov, rôznych zodpovedných v tejto oblasti rybolovu, takže môžeme spolu diskutovať o reforme politiky rybolovu. V mojej správe, myslím, som zvolila jasné slova, bola aj e, veľmi silne podporená. E, správa parlamentu takisto predstavuje veľmi silný signál, aby sme začali konať. Prednedávnom e, vlastne vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, ktorá hovorí o tom, že e, vlastne sa zvyšuje úloha parlamentu, nemá už len konzultačnú úlohu v tejto oblasti politiky rybolovu, ale e, aj e, vlastne právomoc rokovať. Takže zmenilo sa, zmenilo sa postavenie Európskeho parlamentu a rozšíril sa tu kontext, v ktorom môžeme fungovať Začína teda nová, naozaj nová fáza úvah aj pokiaľ ide o politiku rybolovu, aj o teda nové legislatívne návrhy. Takže je to naozaj moment, kedy, by sme, eh, kedy je potrebné uznať úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o formulovanie novej eh, politiky rybolovu v EÚ. Naše eh, pozície sú veľmi dobre formulované, myslím, v zásade. Nájdeme ich e, v tých jednotlivých e, kapitolách e, mojej správy a prístup, ktorý vychádza z tohto sa od tohto odráža. Sú tam rôzne operatívne um, úrovne, ktoré spomínam v mojej správe, riadenie flotíl eh, komunitárnych. Ide teda o to, aby sme tu naozaj mali um, vyváženú kapacitu flotíl, eh, zabráme sa akvakultúrou, eh, spracovateľským priemyslom, spomíname, že akvakultúra naozaj môže e, vytvárať dobré, kvalitné produkty, ktoré môžu doplňať e, produkty rybolovu, je teda dôležitou súčasťou. Potom tu máme aj oblasť vonkajších vzťahov, e, dohovory v oblasti rybolovu s tretími krajinami, jednotlivé konkrétne kritéria v tejto oblasti. A potom je tu uh, integrovaná námorná politika, ktorá je integrovaná do celého toho európskeho e, rámca, ktorý je veľmi prísny v tejto oblasti a hájí e, naše e, záujmy. Takže je tu týchto 8 veľkých tém. Ja by som sa chcela z nich venovať práve tým prioritným v, v svetle aktuálneho stavu regionalizácia, decentralizácia napríklad toto je návrh, ktorý už nachádzame aj v zelenej knihe komisie a prakticky e, teda dostal e, jednomyselnú podporu v Európskom parlamente. Ehm, aj pani komisárka v niektorých svojich vystúpeniach, aj iní zástupcovia Európskej komisie sa vyjadrili e, v, k rôznym právnym ťažkostiam ehm, súvisiacím s tým, aby sa uviedla e, vlastne do reality táto zelená kniha, aj teda pokiaľ ide o e, vstup Lisabonskej zmluvy do e, platnosti. Takže týka sa to aj otázok harmonizácie, ale je tu takýto záväzok. Aj ho práve znova spomenula pani komisárka. Myslím, že teda by bolo vhodné, keby e, sme sa teraz e, pozastavili v našich úvahách trošku pri tejto téme. Keď ste hovorili o regionalizácii a zelenej knihe, už ste vedeli, ako e, bude vlastná zmluva, vedeli ste, aké to bude, keď vstúpi do platnosti. A teda vedelo sa, že ako bude presne vyzerať e, situácia, že budeme musieť hľadať riešenia, e, nejaké nové cesty. A vedeli sme o nemožnostiach, predstavili sa určité modely. A musím povedať, že Pani e, teda komisárka spomenula všetky tieto témy a je to, je to teda pozitívne, že, že o nich vieme, že sa na nich pracuje. Komisia by mala e, posilniť aj regionálne konzultívne, konzultačné rady, to už e, dnes sa tiež spomenulo. Mali by viac sa zúčastniť na procese rozhodovania, byť viac zastúpené a mali by mať možnosť plne vykonávať svoje kompetencie. Ďalšou témou, e, pri ktorej som sa chcela pozastaviť, e, je rozlišovanie e, medzi flotilami menších rozmerov, menších teda podnikateľov a tými naozaj obrovskými komerčnými flotilami. Takže sú tu rôzne rozdielne aspekty E, treba tu definovať aj tie odlišné regi- režimy e, pre tieto dva e, typy flotíl a treba aj preformulovať jednotlivé problematiky v tejto súvislosti. Keď spomenula zmenu týchto definícií pani komisárka, tak spomenula aj veľkosť lodí, kapacitu, počet mužov vlastne na palube a tak ďalej ale toto eh, by eh, nemalo viesť k tomu, že zabudneme na diverzitu európskej flotily. Sú tu aj iné kritéria, technologická úroveň lodí, eh, súvisiaca s kapacitou, ktorú môžu vyloviť a podobne. To je, myslím si, že jeden z hodnejších parametrov, než tie, ktoré boli spomenuté predtým. Obávam sa, že tu naozaj nie je eh, vôľa eh, reformy práve v tejto oblasti, ale my však eh, cítime, že práve táto oblasť by sa mala reformovať. A potom chránený prístup. Je potrebné zabezpečiť trvalú udržateľnosť zdrojov rýb práve v tých Um, citlivých oblastiach a preto by sme sa mali zaoberať výnimkami, ktoré boli formulované v oblasti spoločnej politiky rybolovu. Keďže sa tu zmenšili um, zásoby oproti minulosti, zmenšila sa populácia. Jednoducho treba um, si udržiavať aktuálnu mieru ochrany a prípadne ju posilňovať. Myslíme e, tým aj napríklad na e, ultraperiférické oblasti. Treba naozaj zabezpečiť ochranu tých najcitlivejších e, oblastí. Samozrejme je dôležitá aj hospodárska podpora obyvateľov, ktorí silne závisia od rybolovu. Takže je tu veľa, veľa tém, ktorým sa treba venovať, pokiaľ ide teda o rybolov v, v malých rozmeroch. Ja si myslím, že toto je tá dobrá príležitosť na to, aby sme spomenuli, že my sme za trvalo udržateľný rozvoj tejto aktivity, ktorý eh, by pri, na, ktorá by prinášala aj eh, profit. Ja si myslím, že o toto ide všetkým operátorom eh, v tomto sektore. Ako to spomenula aj pani komisárka už pri svojom vypočutí. Ja vám, pani komisárka, želám dostatok energie, ktorú budete potrebovať na to, aby ste uspeli e, z oči voči tejto veľkej výzve. Ďakujem veľmi pekne. Obmedzili ste sa na 10 minút, za to vám e, sa tiež chcem poďakovať. Takže vypočuli sme si e, pani komisárku aj pani spravodajkyňu a teraz by som na 4 minúty, a teda zopakujem 4 minúty, pretože tu veľmi prísne dodržiavame rečnícky čas. Uh, teraz by som chcela teda odovzdať na tie 4 minúty zástupcom jednotlivých národných uh, parlamentných komôr. Odovzdám slovo pánovi Dinusovi uh, Chada Nikolasovi z Cypru ktorý bude teda hovoriť e, ako zástupca e, Cyperského parlamentu. Na 4 minúty. Vážené dámy a páni, kolegyňa, kolegovia, my sme teraz práve v procese reformy spoločnej rybolovnej politiky. V roku 2002 sme mali takúto reformu tiež, avšak napriek tejto reforme sa vývoj rybolovu dostal do krízy. Toto je skrátka úvod, je to um, nezvratný fakt. Prebytočná kapacita flotily je naďalej aktuálna, stavy rýb sa znižujú a hospodárska odolnosť rybolovného odvetvia je čoraz nižšia, takže mnohé ciele neboli dosiahnuté. Spoločná rybolovná politika sa dostala do závozu. Potrebujeme dobrú budúcnosť pre budúce generácie. Vďaka tejto reforme spoločnej rybolovnej politiky potrebujeme reformu pre moderné konkurenčné rybolovné odvetvie ktoré by zohľadňovalo aj požiadavky na ekologické životné prostredie. Mala by to byť taká rybolovná politika, ktorá bude zodpovedať na výzvy v súčasnosti, aby sme mali v Európe vybudovaný moderný rybolov. Určité opatrenia je preto potrebné prijať a treba sa riadiť podľa určitých pravidel. Ja si myslím v prvom rade, že musíme na to, aby sme zvládli súčasnú situáciu, prijať následovné opatrenia. Európsky parlament už, ako už bolo povedané, vypracoval stanovisko k zelenej knihe komisie a myslím si, že um, sa môžeme v zásade pridať k týmto postojom. Európsky parlament vďaka Lisabonskému Lisabonskej zmluve dostal silnejšiu pozíciu aj v oblasti rybolovu. Toto vítame. Je tu teraz dosiahnutá väčšia demokracia pri rozhodovaní. Znamená to teda, že Európsky parlament sa výraznejšie zapojil do legislatívneho procesu. Nová reforma spoločnej, Euró- spoločnej európskej rybolovnej politiky musí sa odvíjať cez určité kroky ktoré samozrejme musia zodpovedať aj regionálnym danostiam v rôznych oblastiach Európy. Samozrejme, že máme rôzne klimatické, geografické podmienky, to má samozrejme vplyv aj na rybolovné flotily, aj na malé rybolovné vozidlá. Tieto nesmieme, na tieto nesmieme zabúdať. Napríklad na Cypre je to pre nás mimoriadne dôležitá téma, aby aj malé rybárske podniky dostali podporu, e, pretože sú veľkou časťou nášho rybolovného priemyslu, potrebujú aj finančnú podporu zo strany členských štátov. EÚ by mala zabezpečiť prežitie malých rybárskych podnikov. Čo sa týka spracovania alebo hospodárenia s, so stavmi ryb. potrebujeme novú reformu rybolovnej politiky. Treba zohľadniť danosti životného prostredia spoločne s rôznymi danosťami v tom ktorom členskom štáte. Tešíme sa z toho, že úloha Európskeho parlamentu bola posilnená v rozhodnutí, ktoré v rozhodovaní, ktoré sa týka aj spoločnej európskej um, rybolovnej politiky. Dúfame, že budeme môcť spoločne dobre pracovať na tom, aby rybolovná politika mala lepšiu budúcnosť. Myslím si, že na európskej úrovni je potrebné najmä uh, formou spolupráce medzi parlamentmi sledovať to, už to dané usmernenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. A teraz odovzdám slovo e, zástupcovi flamského parlamentu z Belgicka a e, teraz by som vám chcela povedať, že už sa môžete zapisovať aj do druhého kola. Takže tie formuláre, ktoré rozdáme teraz, e, v nich budete žiadať o slovo v druhom kole. A teraz na 4 minúty zástupca flamského parlamentu. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. Um... Ďakujem pekne. Teším sa veľmi z tohto zasadnutia, pretože reforma spoločnej rybolovnej politiky je veľmi komplexnou témou a určite nie jednoduchou. Rybolovná flotila musí byť znovu eh, zmenená vo svojej štruktúre. Tešíme sa z tých akcentov, ktoré ste, pani komisárka, vy vyjadrili. Ide najmä o malých rybárov, ktorým je potrebné venovať pozornosť, aby sa dosiahla ich trvalá udržateľnosť. Preto sa teším aj formulácií, ktorá sa vyskytla v príručke o štruktúrnej politike. A tam e, ste zdôraznili najmä podkapitolu e, inovácie a výskum a zdôraznili ste aj sociálne prvky a aj vzdelávanie v oblasti rybolovu a ďalšie vzdelávanie. Počuli sme o tom, že ste povedali, že aj malú flot, malé flotily um, ktoré by mali byť trvalo udržateľné v malých krajinách, už majú problémy. Práve preto je dôležité prijať také opatrenia, aby sme práve tieto malé rybolovné podniky zachovali. Pre flámsky parlament vám osobne môžem povedať, že práve prostredie malých rybolovných podnikov a um, práve toto množstvo ľudí, ktorí pracujú v malých prístavoch, uh, disponuje obrovským množstvom remeselnej zručnosti, preto je veľmi dôležité dôležité tieto podniky takým spôsobom podporovať, aby mohli prežiť počas obnovenej reformy e, spoločnej rybolovnej politiky spoločenstva. To je to najdôležitejšie, čo som chcela povedať a to je všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz na 4 minúty zástupca dánskeho parlamentu, pán Tage Legard. Tak, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V mene dánskeho národa by som sa chcel poďakovať za túto skvelú iniciatívu. Volám sa Legal, som reprezentantom konzervatívnej strany. Je pre mňa veľkým potešením, že tu môžem dnes v Bruseli hovoriť o tejto dôležitej téme. V Dánsku je pre nás trvalá udržateľnosť rybolovu veľmi dôležitá, čím vlastne zabezpečíme potravinové zdroje aj budúcu um, rybolovnú politiku sme už diskutovali. Z toho vyplýva, že spoločná rybolovná politika musí vyriešiť mnohé výzvy a to sa dá dosiahnuť iba v úzkej spolupráci s európskymi inštitúciami a hospodárstvom. Rybolov musí prejsť veľmi cieľavedovými reformami, inak sa stavy rýb úplne vylovia, čo by malo katastrofálne dôsledky. V tejto súvislosti si výbor myslí, že spoločná rybolovná politika musí mať spoločné ciele a to um, um, trvalú, trvalú udržateľnú správu a zaobchádzanie so stavmi rýb tu potrebujeme konkrétne výsledky týkajúce sa obmedzenia výlovu a rybolovných činností a tiež príslušnú kontrolu e, s odpovednými orgánmi. Výbor e, si myslí, že na úrovni EÚ by bolo potrebné vytvoriť stimulačnú štruktúru, um, aby podľa nej e, potom rybolovné plavidlá selektívnym spôsobom fungovali Možnosť voľby v súvislosti s jasnými pravidlami potom rybárom umožní, aby sa rozhodli pre určité typy a dá im taktiež viac odpovednosti. Takýmto spôsobom môže platná regulácia byť nahradená a oni sa potom sami môžu rozhodnúť, ako to bude vyzerať v ktorej krajine. Dobrovoľný poriadok um, by to malo byť, v ktorom, avšak, e, v ktorom sa však všetky úlovky budú rátať. Mali by sme sa potom orientovať potom e, podľa výlovných kvót, a, avšak celé by to malo byť e, postavené na dobrovoľnej báze. Takýmto spôsobom by sme potom zredukovali aj um, počet počet rýb, ktoré sú vrátené do vody. Mm, mali by sme takýmto spôsobom vytvoriť systém stimulov, a tým pádom by sme potom e, najlepšie vyhoveli záujmom rybárov. Takáto právna úprava by znamenala, že systém kvót by sa mal zmeniť na palube e, rybolovných plavidiel by sa mal kontrolovať stav. Spojenie satelitnej kontroly a kontroly v prístavoch by bolo potrebné. Výbor si myslí, že regulácia výlovu by sa mala koncentrovať na kvóty. Dvojitá regulácia, ktorá existuje v súčasnosti, kde sa kontrolujú kilovaty a kvóty, je síce v poriadku, ale v budúcnosti by stačilo, keby sme sa koncentrovali len na kvóty v rámci kontroly. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Estónsko. Pán Mark Sosar na 4 minúty. Dámy a páni, vážení kolegovia zo všetkých európskych parlamentov, my, sociálni e, demokrati z estonského parlamentu, sme si so zaujímavom prečítali návrh reformy rybolovnej politike, politiky. Považujeme to za veľmi dôležitú tému. Ale okrem teda mnohých e, aspektov e, je tu aj kultúrny e, aspekt, ktorý sa týka rybolovu. Mnohé národy, ktoré žijú pri Baltskom mori, považujú rybolov za základnú súčasť ich kultúry. Gustav III, e, švédsky kráľ, ak sa nemýlim, raz povedal, že jeho podriadení museli e, jesť malé ryby aj s kostičkami, e, pretože to bolo dobré pre ich zdravie. A samozrejme, to bolo veľmi dôležité, ale E, my by sme chceli zdôrazniť ešte nejaké ďalšie aspekty ohľadom e, reformy e, rybovnej politiky. Chceme podporiť individuálne prevoditeľné práva. Tieto práva pomáhajú podporovať pobrežné pobrežný rybolov a tiež pomáhajú obmedzovať komerčný obchodný rybolov, ktorý veľmi často sa sústredí do rúk Ehm, veľkých spoločností. Tiež si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme videli prepojenia medzi výrobcami, rybármi a, ehm, a spotrebiteľmi ehm, veľakrát eh, ryby, ktoré si kupujeme v obchode, sú veľmi drahé a je to veľmi nespravedlivé, nespravodlivé voči spotrebiteľom. Myslíme si, že je potrebné spolupracovať eh, s rybármi a zapojiť ich aj do eh, rozhodovacieho procesu. Rybári musia mať pocit, že aj ich názor berieme do úvahy, e, či už na úrovni Európskeho parlamentu alebo vo vedeckých kruhoch. Mimochodom je aj veľa žien v Estonsku, ktoré pracujú v rybolovnom sektore a aj ich musíme zapojiť do diskusie o udržateľnom rybolove. My musíme akceptovať, že rybolov je e, jedným e, z posledných e, tradičných spôsobov obživy pre ľudí a ryby sú tiež teda dôležitým zdrojom obživy a preto sa musíme sústrediť aj na akvakultúru musíme postupovať v tejto otázke radikálnejšie. Mali by sme podporovať e, tradičné spôsoby rybolovu v pobrežných oblastiach. Kultúrna rozmanitosť Európskej únie tiež e, závisí od, od tohto sektoru pretože spôsoby pobrežného alebo života v pobrežných komunitách, spôsoby rybolovu sú, sú veľmi rozmanité. A myslím si, že by bolo dobré, aby sme pochopili, aby sme vnímali túto rôznorodosť a tak budeme vnímať aj potrebu zachovať biologickú rozmanitosť. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz Za Fínsko pán Matis Nilund na 4 minúty. Fru ordförande, fru komisionär, bästa Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení kolegovia. Za fínsku stranu sme veľmi vďační za to, že sme sem boli dnes pozvaní na toto spoločné stretnutie. Veľmi veľa dôležitých bodov tu môžeme prediskutovať. Tešíme sa veľmi z toho, že v zelenej knihe sa hovorí tiež aj o nadmernom výlove ak však hovoríme o stavoch rýb, existujú veľmi veľké rozdiely v jednotlivých oblastiach, to treba jasne povedať. U nás je to napríklad tak, že 93 stavov tresky už bolo vylovených um, skôr, než sa mohli vôbec rozmnožiť. A to isté platí aj pre ostatné druhy. Treba na to veľmi dbať um, pri vytváraní smerníc pre rybolovnú politiku a aj v národných parlamentoch eh, by to malo byť určené, upravené. A potom ešte ďalšia dôležitá otázka pre Fínsko a to je eh, rybolov v blízkosti pobrežia. Veľkým problémom je otázka rentability. Treba vyvíjať eh, špeciálne rybolovné prístroje a aj ako malý rybár musí mať človek možnosť získať dotáciu pre novú výstroj. Malí rybári môžu um, rybolovné zdroje využívať veľmi trvalo udržateľne. Na to netreba zaujímať a tre- za- zabúdať. A tretí bod to je uh, šrotovné pre rybolovné plavidlá, treba to efektívnejšie upraviť, než je to upravené v súčasnosti. Potrebujeme nové plavidlá, ktoré sú energeticky efektívnejšie, ekologickejšie a musíme to dosiahnuť bez toho, aby e, sa rybolov zvýšil vo svojej kapacite. Kapacitu treba práve že znižovať. A ďalší bod to je právna úprava, ktorá by prinútila rybárov nehádzať vylovené ryby späť do mora. Toto je nezmyselná operácia, nesmie sa to stávať, najmä v Severnom um, mori je to veľmi škodlivé, pretože tým um, pádom dochádza uh, k zníženiu stavov rýb a to by bolo všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne a teraz za Francúzsko zástupca Národného zhromaždenia pán Daniel Faskel. Madame la commissaire, chers collègues, Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pani komisárka, milé kolegyňa a kolegovia. Teším sa, že Európsky parlament sa zaoberá touto veľmi dôležitou témou pre národné parlamenty. Som poslancom vo francúzskom národnom zhromaždení moji kolegovia ešte doplnia moje vysvetlenia. Je veľmi dôležité vedecké znalosti v EÚ rozširovať a taktiež ich distribuovať ostatným e, práve v oblasti rybolovu. Je to veľká výzva, pretože európska rybolovná politika sa nie vždy orientuje na vedecké základy. To je môj dojem um, stavy rýb sa hodnotia veľmi všeobecne po tom dôsledku tejto skutočnosti. Malo by sa to robiť podľa jednotlivých regiónov a e, jednotlivo pre jednotlivé rybolovné zóny, pretože situácia v rôznych rybolovných zónach môže byť veľmi odlišná. iní poslanci e, by možno videli inde iné problémy. A môj tretí bod um, rybári by mali byť výraznejším spôsobom zapojení do koncipovania spoločnej rybolovnej politiky, mali by sme výraznejšie sa orientovať na regióny a je dôležité eh, vytvoriť eh, európsku rybolovnú politiku na niekoľko rokov a rybári, um, čo ste uh, vy veľakrát uh, spomínali, musia počkať na koniec roka, aby zistili, aké podmienky budú mať na ďalší rok. To je pre podnikateľov, ale aj ich zamestnancov veľmi náročné. Prosím, aby ste práve túto dimenziu výrazne zohľadnili. A potom k jednotlivým situáciám uh, treba byť veľmi opatrný existujú individuálne e, rybolovné práva, e, ktoré sú dokonca dedičné, môže to viesť k veľkej nerovnováhe, najmä v oblasti malých e, rybárskych podnikov. Ja som výrazne za podporu malých rybolovných podnikov, ale treba byť veľmi opatrný, treba to jednoznačne definovať. Ak príliš veľa rybárov na mori loví len určité druhy rýb, tak e, celkom určite sa tak dá robiť aj s menším počtom personálu a s menšou výstrojou. Myslím, že by sme mali zvýhodniť malých drobných rybárov, ktorí lovia ručne oproti tým, ktorí lovia e, s veľkým počtom personálu a e, s veľkou výstrojou rôzne e, výlovné techniky existujú, o ktorých ste zatiaľ nehovorili a existujú aj menej agresívne e, výlovné techniky pre životné prostredie na, e, na miesto motorov. Klasických existujú teraz už hybridné motory a myslím si, že toto by mala komisia podporiť, ako aj Európsky parlament e, s výhľadom do budúcnosti. A posledný bod rokovania EÚ s tretími krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, sú veľmi dôležité, najmä Najmä pre výlov tresky, najmä v mojom volebnom obvode je to veľmi dôležitá téma a prosím, aby e, parlament s komisiou sa tomuto výrazne venovali. Takéto opatrenia by potom výrazne zabezpečili trvalú udržateľnosť. Ďakujem. Ďakujem a teraz opäť francúzsky zástupca, teraz predstaviteľ Senátu. Euh, Ďakujem, pani predsedníčka. V Senáte e, sme sa vyznamenali tým, že sme na zelenú knihu komisie nereagovali. To však neznamená, že nás to nezaujíma. Ale o mnoho viac e, sme vo veľmi zvláštnej situácii. Najskôr by sme chceli legislatívne návrhy lepšie spoznať. Uh, Rád by som vám však e, vyjadril niektoré moje obavy, ktoré vznikli v tejto súvislosti. Týka sa to obhospodarovania zdrojov. Tu máme problém prenášania individuálnych kvót alebo práv. Myslím si, že môj kolega z Národného francúzského zhromaždenia už o tom hovoril a my všetci súhlasíme e, s použitím tohto postupu. Bolo by však dobré stanoviť, kto by mal právo kúpiť si takéto právo, pretože pretože si myslím, že tu existuje nebezpečenstvo špekulatívnej koncentrácie. Island nám už ukázal tento príklad a potom um, vracanie vylovených rýb späť do vody. To je veľmi explozívny problém, avšak vieme, že na ne neexistuje jednoduché riešenie. Samozrejme, že je relatívne jednoduché to upraviť, ak v rôznych um, oblastiach máme viac možností. Ak však ide o výlov vo veľkej hĺbke, tak je to o mnoho náročnejšie. A potom tretí bod, to sú medzinárodné zdroje, tu sú kontroly veľmi obťažné, avšak ja si myslím, že potrebujeme určitú koherentnosť, kontroly treba posilniť. Zatiaľ čo vyvstáva otázka, či môžeme tú koherentnosť zabezpečiť či vôbec môžeme kontrolovať nad rámec nášho územia. Bolo by však bolo by vôbec možné aj um, rybolov v zónach blízkych k pobrežiu vyznamenať určitou pečaťou kvality a potom podporovať najmä európsky rybolov. Čo by sme sa mali z minulosti naučiť? Myslím si, že sú to tri ponaučenia. Poprvé, musíme dávať pozor na prílišnú administratívu. To sa týka tak rybolovo, ako aj všetkých ostatných oblastí EÚ politika, ktorá je um, z vrchu um, určovaná, myslím si, že má malú šancu na úspech, avšak si myslím, že všetci zdieľajú tento môj názor. My si myslíme, že žiadna politika nemôže existovať bez politickej vôle. To znamená, táto politická vôľa potom musí byť prenesená aj do textu legislatívnych úprav. Preto musíme dávať veľký pozor na sociálne aspekty. Toto je oblasť, ktorá je komisiou akosi macožsky spravovaná by sme sa radi zamerali na dve veci. Poprvé vzdelávanie pracovníkov v tejto oblasti a po druhé bezpečnosť, pretože toto povolanie je veľmi rizikové. Po tretie, spojenie, ktoré vidíme a ktoré chceme zachovať medzi spoločnou rybolovnou politikou a spoločnou poľnohospodárskou politikou. Rybolov je veľmi zaujímavý, pretože táto politika eh, istým spôsobom eh, bude vplývať aj na ďalšiu reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Počul som to už od eh, kolegu z inej členskej krajiny. Sme veľmi zvedaví na pripomienky od tohto odvetvia. V zelenej knihe už je niečo uvedené o, producentských organizáciách a tu sa rybolov definuje tak, že mm, to môžeme prijať. Racionalizácia tohto odvetvia a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem teraz za Nemecko, zástupca Bundesrat pani Julian Rumpf. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážené dámy a páni, poslanci a poslankyne, vážená pani komisárka. Teším sa, že vás dnes môžem osloviť ako zástupkynia nemeckého Bundesrátu vo veci spoločnej reformy um, európskej rybolovnej politiky, a to z pohľadu uh, všetkých krajín, ktoré ležia na pobreží uh, Baltského mora. V novembri minulého roka som ja spolu s Európskou komisiou organizovala spoločné podujatie u nás v Bösume, v našom najväčšom prístave. Štruktúra flotily v severonemeckých krajinách e, sa zakladá najmä na rodinných podnikoch, teda ide najmä o ručný výlov Napríklad máme tu 777 plavidiel, ktoré sú dlhé 6 až 66 metrov. Ehm, tieto rodinné podniky sa veľmi boja o svoju budúcnosť. Súvisí to čiastočne aj s vysokými nákladmi, ktoré sú spôsobené príliš veľkou európskou byrokraciou. Existuje takmer 800 právnych aktov EÚ, ktoré sa zaoberajú výlovom a rybovolovom a táto um, právna téma ehm, je pre rodinné podniky takmer nezvládnutelná. Musí preda- preto dvojsť uh, najmä k zlepšeniu zlepšeniam spoločnej rybolovnej politike. Nové predpisy samotné nestačia. Znamená to, že spoločná rybolovná politika musí byť jednoduchšia, transparentnejšia a tým pádom realizovateľnejšia. Jestvujúce predpisy sa musia transponovať jednotne v celej EÚ. To je centrálny bod, na ktorom e, dot, sme doteraz neúspeli. Všetky členské štáty musia mať rovnaké rámcové podmienky E, pre sankcie e, protiprávneho konania. Naše doterajšie odburávanie kapacít treba zohľadniť. Podľa môjho názoru v Nemecku nejestvujú už um, nadkapacity. Princíp relatívnej stability pri výlove a systém Eh, národných kvót musia zostať základnými stĺpmi spoločnej rybolovnej politiky. Efektívna rybolovná kontrola eh, je nástrojom, ktorým zabezpečíme vo všetkých členských štátoch trvalo udržateľný rybolov a vo všetkých eh, pobrežných krajinách EÚ spolahlivú perspektívu. Je dôležité, aby členské štáty boli spolu zodpovedné aj v manažmente rybolovu. Ak zľavíme z tohto systému, náš tradičný pobrežný rybolov neprežije s ohľadom na um, možnosť prežitia ručného rybolovu uh, by sme mali preveriť možnosti uh, novej výstavby, samozrejme bez zvyšovania jestvujúcich kapacít. Toto by sa malo stať uh, najmä s ohľadom na bezpečnosť práce. Samozrejme, že obhospodarovanie trvalo udržateľných zdrojov by malo byť primárnym cieľom spoločnej rybolovnej politiky. Mali by sme zamedziť zbyt zbytočnému vracaniu vylovených rýb do vody a ďalším opatreniam. A ešte ďalší impuls, napríklad eh, v Baltickom mori bojujeme s so veľmi špecifickým problémom, preto je z môjho pohľadu veľmi dôležité zamyslieť sa nad tým, ako by sme posilnením regionálnych poradných grémí mohli jednotlivým regiónom zabezpečiť väčší vplyv. Avšak nesmie to viesť k zvýšeniu byrokracie a k stiaženiu rozhodovacích procesov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Rumpf. Za Bundestag teraz pán uh, Holtek. Pani predsednička, pani komisárka, vážení kolegyne a kolegovia, by som sa tiež rád veľmi srdečne poďakoval za pozvanie na dnešné podujatie keďže už 15 rokov som v politike, dúfam hneď na začiatku, že toto podujatie nemá len alibistickú funkciu. Pani komisárka, ďakujem srdečne za vaše vysvetlenia, regionálne grémia Máme niečo podobné, avšak v trošku väčšej forme pri Severnom a Baltickom mori. Jedna tretina členov, ktorí sedia v týchto grémiách, sú príslušníkmi neziskových organizácií. Priamo na mieste to veľmi dobre funguje. Avšak mám pocit, a často aj dôkazy na toto tvrdenie, že e, to, čo sa tam vybracuje, sa potom zmetie v Bruseli zo stola. Ste za to, aby to, čo sa e, vypracuje na regionálnych e, e, regionálnych grémiách podľa vašich predpisov sa potom niekam strátilo? Eh, pani doktorka ministerka Rumpfová sa vyjadrila k svojej téme dostatočne, tá už nemusím komentovať. Pani komisárka, hovoríte, že chcete posilniť producentské spoločenstva. To je veľmi dobrý prístup a chcem, tak ako pani doktorka Rumpfová, podporiť rovnaké oblasti. Potrebujeme podporu pri novej výstavbe bez toho, aby sme rozširovali kapacity. Súvisí to aj s tým, že nemecká flotila je v priemere staršia ako 30 rokov, lode sú zastavené zastaralé, musíme sa tu zasadzovať za väčšiu bezpečnosť plavidiel. Nemôže to tak byť, ak v oblasti životného prostredia e, rybár chce e, namontovať na loď hybridný motor, že dostane 25-percentnú subvenciu, ale zároveň musí odovzdať 25 výkonu samotného motora. Potom nemôže prežiť v budúcnosti. Hovorili ste o stave e, rýb. Súhlasím s vašim názorom, avšak e, poukážujem na vašich e, predchodcov v minulosti. My sme um, zákon discard alebo zásadu discard dostali do um, európskej legislatívy. Uh, predtým sa lovilo menšími um, okami v sieťach, teraz sa loví s väčšími. Myslím si, že ak ide o premárnenie rybolovných e, zdrojov, tak by sme sa mali postarať o to, aby sme venovali viac financií na rybolovný výskum vo všetkých krajinách. Hovorili sme o nadmerných kapacitách. Myslím si, že to viete aj vy, že sa to nemôže týkať Nemecka. Poprvé, neexistuje EU flotila ako taká, ale len národné flotily ak by sme k tomu pridali európske kapacity, tak by sme zistili, že Nemecko má len 3 tejto spoločnej kapacity. Ak hovoríte že šrotovné v budúcnosti nebude existovať, tak rád budem s vami súhlasiť, ale postarajte sa prosím o to, že tí rybári, ktorí už nebudú loviť, budú sociálne zabezpečení. To s tým absolútne súvisí. Pokladám za dobré, ak zachováme relatívnu stabilitu a rád by som vás v tom podporil, ak je to vaša skutočná mienka a národné kvóty by sa potom mohli vymieňať, avšak nemalo by sa s nimi dať obchodovať. E, čo by nemalo znamenať, že ten, kto má peniaze, bude mať potom aj ryby. Tým pádom by sme poškodzovali naše rodinné rybárske podniky. EÚ sa musí um, postarať o to, aby sa vyjasnilo, čo sú veľkí a čo sú malí rybári. Ak to budete určovať len podľa dĺžky pla- e, plavidiel, to je otázka, alebo podľa iných parametrov, jedno slovo k akvakultúre, mimo Európy, Existuje ju v akvakultúre dvojmiestné prírastky, avšak v Európe tomu tak nie je. Pani komisárka, keby ste sa e, porozprávali s vašimi kolegami v oblasti životného prostredia, či e, by e, sa dalo niečo urobiť s tými obrovskými smernicami, ktoré sa vo vašej oblasti vyskytujú. Ochrana um, pobrežného rybolovu. Nemecko loví len jednu sedminu tých rýb, e, ktoré e, samo potrebuje. Zvyšok je z EÚ a z iných krajín. My máme e, v Nemecku 30 až 35 miliónov pracovných miest, ktoré sú povinne poistené. Pracovné miesta nie sú však v tejto súvislosti najsilnejším argumentom. Najsilnejším argumentom je to, že vo východnej časti Európy je súčasťou kultúry tento rybolov a je to identita našich pobreží, či už je to Grécko, alebo Dánsko, alebo Litva. Ďakujem. Gracias, eh, eh, Ďakujem pekne. Teraz za Grécko a jeho národné zhromaždenie. Pán Mikael Salipis na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani komisárka, milí kolegovia. Grécko súhlasí s Európskou komisiou, že je potrebné urobiť reformu spoločnej rybolovnej politiky a myslíme si, že je potrebné taktiež dosiahnuť ciele, ktoré sme si sami vytýčili, čo sa týka trvalej udržateľnosti rybolovu, ale aj celkovej hospodárskej situácie sektoru hlavné smerovanie spoločnej rybolovnej politiky musí spočívať v záruke pracovných miest a o um, potreby sektoru treba zohľadňovať, najmä treba zohľadňovať potreby trhu, tak aby bola zachovaná konkurencieschopnosť našich rybárov. Myslím si, že je dôležité dať rybárom možnosť zabezpečenia budúcich príjmov. Sociálna a hospodárska situácia v tejto oblasti e, sa musí zohľadniť pri reforme spoločnej rybolovnej politiky. Hospodárska podpora tejto oblasti, respektíve prispôsobenie e, sa budúcim rybolovným výzvam je dôležitým bodom. Teraz e, k Stredozemnému moru. Miera rybolovu musí byť prispôsobená rybu iným zdrojom Stredozemného mora. To znamená, že rybolovné plavidlá musíme prispôsobiť, musíme upraviť flotilu. Myslím si, že je mimoriadne dôležitým bodom práve táto téma, pretože tu máme veľmi veľké množstvo rybolovných plavidiel. Jedným zo správnych e, prvkov, nástrojov by boli e, technické pravidlá, napríklad úprava e, rybolovných um, rybolovnej výstroje, aby sme zlepšili situáciu. Napríklad veľkosť úok v sieťach. Čo sa týka um, rybolov v blízkosti pobrežia, musíme uh, sprísniť opatrenia a zabezpečiť, aby tento druh rybolovu mal zabezpečené prežitie. Je to samozrejme sociálny a kultúrny element uh, stredomorského priestoru. Lokálne danosti sú veľmi rozdielne. Myslím si, že doteraz sa to nezohľadní zohľadnilo e, dostatočným spôsobom. Pobrežný rybolov sa musí odčleniť od priemyselného rybolovu. Teraz k akvakultúre. Myslím si, že aj akvakultúra musí byť súčasťou novej spoločnej rybolovnej politiky, smerovanie Európskej komisie je tu, myslím si, správne, pričom treba urobiť ešte zlepšenie. Napríklad pri akvakultúre v pobrežných regiónoch, tu myslím na stabilitu výroby, je to pre nás veľmi dôležitý bod. My musíme samozrejme aj medzinárodnú hospodárskú krízu zohľadniť. Čo sa týka obchodníkov s rybami v rámci novej rybolovnej politiky, e, treba ďalej im umožniť obchodovanie a samozrejme, že potrebujeme aj k veľmi kvalitné a bezpečné produkty a bezpečnú produkciu, pričom treba veľmi dôsledne dodržiavať kontrolu, aby sme tieto skutočnosti zabezpečili. Okrem toho musíme myslieť na to, že rybolovná politika má aj dimenziu spoločenstva. Myslím si, že sa to musíme postarať najmä o to, aby sme podporili tento sektor, pretože môže hrať veľmi dôležitú úlohu, e, čo sa týka zachovania pracovných miest a povolania rybára. Ďakujem. Ďakujem pekne za Írsko. Máme dvoch zástupcov za obe kamary, k komory. Teraz pán Tom Sihan na 4 minúty. Thank you very Much, Madam Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa venovať eh, dvom oblastiam. Predovšetkým eh, tou prvou je prístup. Chcel by som sa eh, vzťahovať týmto na to, čo hovorila pani komisárka o ITQ. Mali by sme sa znova venovať tejto problematike pobrežných vôd Ide o to, aby sme sa vzťahovali na oblasť 20 e, míl, mali by sme e, posilňovať e, vlastne pobrežné obyvateľstvo v tejto oblasti. Táto, teda týchto 20 kilometrov pobrežných vôd by malo byť rezervovaných iba rybárom z danej krajiny. Mali by sme plne zohľadňovať ich situáciu, ich malých a stredných podnikov. Prístup e, k týmto pobrežným vodám e, je e, už dlho predmetom rôznych sporov a je v priebehu konzultačných procesov sme povedali, že by sme sa mali ďalej venovať rozšíreniu týchto limitov na 20 míl aktuálne eh, eh, to, čo sa uplatňuje na 6 eh, míl, by sa malo rozšíriť na 10 míl a to, čo bolo vlastne na väčšie územie, mm, by sa malo zvýšiť na teda vzdialenosť 26 míl od pobrežia. A takisto by sme sa mali venovať otázke um, an integrated coastal management plan Mušli, e, tieto sú veľmi silne postihnuté e, činnosťou e, ľudí, turizmu a tak ďalej. Treba tu mať naozaj správny prístup týkajúci sa ekosystémov. A my by sme si želali, aby naše komunity, ako ich máme na západe Írska, boli podporované vo svojich plánoch v oblasti rybovolovu, od ktorého závisia. A potom ďalší bod, ku ktorému by som sa chcel vyjadriť, je akvakultúra. Írsko sa snaží o posilnenie e, akvakultúry v Európe. Želáme si tu väčšiu podporu aj cestovnú mapu pre väčší e, rást a e, harmoniz- zharmonizovanie aj s ostatnými oblastiami práva EÚ. E, očakáva sa, e, že e, bude rásť stále dopyt po rybách a nebude ho možné pokryť iba čisto ryb, rybolovom a tento deficit, ten by práve mohla ošetriť akvakultúra. Takisto v nás vzbudzujú obavy to, že sa čoraz viac rýb dováža z tretich krajín. Mali by sme príjmať opatrenia, Eh, na to, aby sme eh, posilnili sektor akvakultúry, aby ten dokázal vykryť tento eh, deficit. Máme momentálne 5, 5. najväčší sektor, sektor z 27 členských štátov EÚ v tejto oblasti o 61 by sa to roku 2030 mohla produkcia v oblasti akvakultúry Eh, je tu aj veľmi negatívny vzťah medzi týmto eh, sektorom a environmentálnymi záujmami. Tomuto eh, sa treba venovať. Írsko je presvedčené o tom, že akvakultúra by mala byť na tom najvyššom úrovni, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia treba posilniť teda sektor akvakultúry v oblasti Európskeho spoločenstva, aj pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, aj pokiaľ ide o deficit e, pladieb zo strany EÚ, pretože sa príliš veľa e, teda týchto produktov importuje z tretich krajín. Myslíme si, že je to veľmi e, dôležité, aj pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest. Eh, Ďakujeme a teraz v, za írsky senát pán Michael McCarthy na 4 minúty. Ďakujem, pani predsednička, vážená pani komisárka, vážení poslanci. Som veľmi rád, že môžem predniesť írskú pozíciu, eh, čo sa týka reformy spoločnej rybolovnej politiky. Už eh, mnohé otázky eh, tu eh, padli, eh, čo sa týka prevoditeľných práv, odpadu z výlovu a tak ďalej. Každý rok na ministerskom stretnutí sa stanovujú maximálne výlovné hodnoty. Tieto hodnoty sa stanovujú na základe e, historických e, údajov a na základe stability e, je na členských štátoch, aby stanovali tieto hodnoty. V Írsku eh, populácie rýb sú verejným eh, bohatstvom a ja by som chcela, chcel vyzvať eh, pani komisárka, aby ste sa pozreli na to, ako tento systém funguje v záujme ochrany pobrežných komunít a celkovo rybolovu. Írsko bojuje s ekonomickou krízou ako mnoho ďalších komunít a toto je jeden sektor, ktorý naozaj potrebuje našu pomocnú ruku a je to tiež sektor, e, ktorý môže napomôcť stabilite a životaschopnosti vidieckých oblastí, kde ľudia závisia e, od zdroja obživy, ako, e, ktorým je teda rybolov. Takže žiadam vás, pani komisárka, aby ste sa pozreli na to, ako tento systém funguje v Írsku e, veľmi silne zastávame názor, že toto by naďalej malo byť naše verejné bohatstvo. Musíme tu konať veľmi opatrne aby sme nepoškodili naše záujmy ani e, nemalo by dochádzať e, k privatizácii kvót, malo by to ostať iba na národnej úrovni a malo by to ostať ako e, verejné a národné bohatstvo. Dúfam, že rozumiete moje pozície. Čo sa týka revízie rybolovnej politiky, myslíme si, že tento systém by mal E, systém stability by mal zostať taký, ako je, ale čo sa týka e, kontroly, myslíme si, že e, by malo stať také status quo, ako je Hagský dohovor z roku 1987 by mohol bol zavedený, aby uznal eh, poddimenzovaný eh, sektor v Írsku, sektor rybolovu. Ale odvtedy sa veci zmenili a eh, populácia v pobrežných komunitách veľmi závisí od rybolovu. Hákský dohovor je veľmi dôležitý pre našu krajinu a myslíme si, že je potrebná formálna politická dohoda medzi všetkými členskými štátmi a žiadame o, nielen o to, aby ostalo status quo, ale aby hákske preferencie boli zapojené do revízie e, novej rybolovnej politiky. Dúfam, že to vnímate aj vy. Tak, čo sa týka odpadu z výlovu, my súhlasíme s tým, že áno, odpad to je veľmi kontroverzná otázka otázka a preto e, podporujeme zákaz odpadu v niektorých e, krajinách. Musíme sa snažiť e, o partnerstva medzi vedcami, medzi odborníkmi, ako aj rybármi, aby sme dosiahli najefektívnejšie riešenie. A žiadam vás, pani komisárka, aby ste sa pozreli na socioekonomickú štúdiu všetkých týchto aspektov. Ďakujem teraz za taliansku eh, komoru eh, poslancov pán Pavlo Rus. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem teda za to, že máme túto príležitosť stretnúť sa, národné parlamenty a európske inštitúcie. Eh, činnosť rybal, rybolovu sa nachádza na medzinárodnej úrovni v zložitej situácii Ehm, a je súvisí to aj s neuspokojivým stavom európskych politik v tejto oblasti. Nezaoberá sa to otázkami zamestnanosti, nechráni ich a nechráni ani trvalú udržateľnosť a, a e, otázky životného prostredia v tejto e, oblasti. Nedošlo tu k dostatočným e, zmenám. Eh, ide tu aj o nadmernú eh, flotilu jednotlivých členských štátov, ktorá nezodpovedá eh, tomu, čo vlastne more môžu ľuďom, moria môžu ľuďom ponúknuť. Tak napríklad aj kríza, ropná kríza v roku 2008 ukázala mnohé štruktúrálne ťažkosti. V roku 2004 až 2008 sme teda prišli um, o 5000 pracovných miest v oblasti rybolovu. Takže naozaj je potrebná radikálna reforma rybolovu. E, mal by sa zjednodušiť právny rámec, ktorý dnes v tejto oblasti patrí, je šťastie veľmi komplexný je treba, aby sme sa hýbali smerom k decentralizácii rozhodovania. Je tu potrebná určitá subsidiarita, e, takže nejaké centrum by malo riadiť e, tie e, základné smery a potom na regionálnej úrovni by sa potom vypracovali vlastné pravidlá, ktoré by sa aj dodržiavali správne. Takže mali, nemali by sme zabúdať na členské štáty a treba aj pomáhať firmám v ich e, e, procese zvyšovania e, svojej hospodárskej hodnoty. A iba trvalo udržateľné rybárstvo môže nám zabezpečiť dobrú budúcnosť z hospodárskeho pohľadu. Ale samozrejme, ehm, e, závisí, toto všetko súvisí s ochranou e, stavov rýb. A tu by Európa mala mať naozaj ehm, líderstvo na celosvetovej úrovni v tejto oblasti. Mala by byť odvážna, čoraz efektívnejšia a takto ehm, jasne dôrazne postupovať proti e, nelegálnemu a neohlásenému a neregulovanému rybolovu. Vnímame pozitívne možnosť zaviesť prvky regionálnej eh, modulácie v oblasti rybolovu, eh, pretože toto nám pomôže vyhnúť sa neproduktívnym eh, prvkom. Je teda potrebné špecificky regulovať také otázky ako napríklad pobrežný rybolov malých rozmerov, čo je veľmi dôležité pre hospodárskú vitalitu tých pobrežných komunít, ktoré sú súčasťou histórie e, našich členských štátov a sú takisto aj dôležité e, z e, aspektov napríklad ochrany životného prostredia. Ďakujem pekne, pán Ruso. A teraz za Polsko v mene Senátu pán Kračikovský. Dúfam, že som to zle nevyslovila, hovorí pani, hovorí pani predsednička. Máte slovo na 4 minúty. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisář, koledzy parlamentarzyści. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pani komisárka, vážení členovia parlamentu. Chcel by som teraz popísať naše stanovisko, ale chcel by som povedať, že v mene mojej komory je viacero bodov, um, ktoré sú dôležité a chceli by sme sa im venovať. Myslím si, že je dôležité, keď hovoríme o spoločnej eh, eh, politike rybolovu, uznať, že je tu veľa eh, hlasov, veľa rôznych pohľadov a záujmov a treba si teda naozaj vypočuť všetky z nich. Myslím si, že my všetci máme záujem na tom, aby sme zabezpečili to, že dôjde k e, zmene, aby sme tu mali naozaj trvalo udržateľný rozvoj v oblasti rybolovu, čo je dôležité pre tento e, sektor. E, tu je teda potrebné zabezpečiť taký počet e, e, rybárskych lodí a rybárov, aby bolo možné zachovať určitú vyváženosť a aj akceptovateľnú výšku príjmov v tomto sektore. Je treba zachovať konkurencieschopnosť európskeho rybolovu a nemali sme zabúdať ani na to, že veľa e, rýb a e, rýb, rýb výrobkov z rýb dodáva, do, dovážame do Európy. Toto dokresluje celý ten obraz a mali by sme tu zabezpečiť transparentnosť, aj vysledovateľnosť týchto výrobkov, aby sme vedeli, odkiaľ presne pochádzajú, z akých podmienok e, boli vyrobené. Celkom jasne, e, rybolov nie je jedinou e, dimenziou pre e, lokálne ekonomiky. Je dôležité, aby vlastne rybolov dokázal ďalej fungovať. Regionalizácia a decentralizácia politiky rybolovu je veľmi dobrá je potrebné zainvolovať tento sektor užšie do tvorby e, politík, e, zlepšiť prístup k informáciám v tejto oblasti. Ja si myslím, že to je aj presne to, čo sme si dnes vypočuli z úst pani komisárky a potom tie individuálne prevoditeľné kvóty. To je jedna strana mince a chcel by som ešte podporiť to, čo eh, povedali predrečníci eh, v súvislosti s tými určitými eh, strachmi a obavami, pokiaľ ide o nadmerné výlovy a aj to vlastne vyhadzovanie toho výlovku naspäť do mora. Treba zabezpečiť, aby sme situáciu mali pod kontrolou eh, v európskych vodách, najmä v oblasti Balckého mora. Je treba, aby sme sa zaoberali vlastne tou eh, ochranou eh, populácie rýb aj teda ochranou životného prostredia. Myslím si, že by sme sa mali pozerať aj na to, na tú legislatívu, ktorá momentálne je v platnosti. Tu má svoju úlohu aj e, teda parlament, aj komisia, ale aj my na strane národných e, parlamentov tu máme jasné e, úlohy. Ďakujem za Polsko. V mene Sejmu pán Ladislav Šupka. Pani predsedníčka, vážená pani komisárka, dámy a páni. Rád by som sa zameral na štyri hlavné problémy v súvislosti e, so spoločnou rybolovnou politikou. Vo všeobecnosti Polsko podporuje myšlienku reformy e, rybolovnej politiky. Súhlasíme s komisiou, že potrebujeme zlepšiť situáciu rybolovného sektoru a potrebujeme na to potrebné nástroje. Máme Európsky rybolovný fond a ten by mal e, e, prinášať pridanú hodnotu potrebujeme ho e, využiť do, do najväčšej možnej miery a distribuovať čo najefektívnejšie existujúce prostriedky. Myslím si, že Zatiaľ e, sme e, videli stratu asi jednej tretiny našich e, flotíl a to je v dôsledku politík, ktoré sme doteraz videli. Jedna tretina našich flotíl jednoducho uh, Ehm, teda prestala existovať a s tým prestali existovať aj určité naše tradície. My preto potrebujeme politiky, ktoré budú naše flotily podporovať a to je dôležité, keď hovoríme o decentralizácii a regionalizácii. Musíme zaručiť, že budeme mať presné a najnovšie vedecké informácie ehm, počas toho procesu regionalizácie, počas príjmania rozhodnutí, nielen tu v Bruseli, ale aj v jednotlivých regiónoch, reforma e, rybolovnej politiky môže byť úspešná iba ak dôjde k reštrukturalizácii finančnej podpory. Potrebujeme jasné a nespochybniteľné princípy, ktoré sa budú týkať podpory Um, rybolovným regiónom. Musíme sa pozrieť tiež uh, na tie podmienky, v ktorých žijú, na to, aké majú ambície. A my v Polsku uh, sme si toho veľmi uh, jasne vedomí. Je to veľmi dôležité pre naše pobrežné um, komunity. A ak by som teda ešte sa mohol dotknúť jednej ďalšej otázky, e, ktorá sa týka relatívnej stability. My sme za zachovanie princípu relatívnej stability, e, tak ako e, je to teraz, teda status quo, pretože to bol ústredný prvok spoločnej rybolovnej politiky už od jej začiatku. Je to princíp, ktorý ukázal, že eh, je dôležitý, že je potrebný a myslíme si, že preto eh, by mal zostať jednou z základných súčastí rybolovnej politiky. Ak by sme to zmenili, eh, mali by sme negatívny účinok na celý rybolovný sektor. Ďakujem a teraz za Portugalsko pán Ulises Pereira na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka, dámy a páni. E, srdečne zdravím všetkých, pre všetkým moju e, teda pani spravodajkyňu e, z Portugalska. Chcem sa aj poďakovať za vynikajúcu správu, ktorá bola podporená koncenzom v Európskom parlamente a tiež chcem povedať, že Európsky, eh, portugalský parlament prikladá veľmi veľký význam e, reforme rybolovnej politiky. Eh, existuje u nás veľmi široký konsenzus e, vrátanie odborníkov, e, ochranárov, občiarskej spoločnosti, poslancov a tak ďalej. Takže môžem povedať, že e, teda teraz e, reprezentujem nielen náš parlament, ale celkovo teda všetky e, strany v Portugalsku je dôležité prepojiť tri dimenzie, ktoré pokrýva reforma rybolovnej politiky to, je, to jest environmentálne otázky ochrana rybných populácií a udržateľnosť, po druhé sociálny pilier pre územnú celistvosť, dôstojnosť, život rybolovných komunít a potom aj ekonomický aspekt, pretože ak rybolov nie je e, ziskový, tak samozrejme nebudú tam nové investície e, musíme podporovať všetky tri tieto dimenzie bez toho, aby niektorá z nich dostala prioritu. Po druhé, napriek podmienkám v novej Lisabonskej zmluve musíme robiť niečo s prílišnou centralizáciou súčasného modelu. Potrebujeme vhodnú regionál, vhodné regionálne riadenie, tak aby parlamenty ehm, mohli uplatňovať princíp e, subsidiarity. Členské krajiny musia e, zapojiť e, sektorálnych ehm, hráčov na to a tiež zaručiť, že nebude dochádzať ku konfliktu záujmov a budú sa hľadať čo najefektívnejšie riešenia potrebujeme systém, ktorý bude tiež vyvážovať nedostatky v súčasnom systéme, čo sa týka e, rob, e, rybolovnej zóny v oblasti 200 míl. E, čo sa týka prostriedkov, potrebujeme um, mať uh, teda tieto existujúce, potrebujeme využiť tieto existujúce prostriedky a uh, musíme venovať veľkú pozornosť aj zmiešanému rybolovu. E, a nakoniec, čo sa týka individuálnych práv, musíme myslieť aj na malý rybolov a malé flotily, či by teda mohol byť nejaký dobrovoľný systém týchto práv, tak aby ich majitelia e, z nich mali zisk. Potom, čo sa týka nadmernej kapacity, myslím si, že tu existuje nespravodlivosť v tomto systéme medzi jednotlivými členskými štátmi. Veľmi dôležité pre portugalský parlament je, aby sme zohrali dôležitú úlohu v tomto procesu a preto sme aj v procese a preto sme aj tu a vyslovujeme svoj názor. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za Slovinsko máme dvoch zástupcov Najprv dodám slovo zástupcovi Národnému z, Národného zhromaždenia pani Breda Pekan. Hvala za besedo, gospa predsednica. Dobar dan. Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, dámy a páni. Tiež by som vás chcela veľmi srdečne pozdraviť. Podporujeme reformu spoločnej rybolovnej politiky, ako aj pozície prezentované v zelenej knihe. Ale myslíme si, že naša skúsenosť eh, s nástrojmi eh, spoločnej rybolovnej politiky ktoré sa, a jednotlivé kroky, ktoré sa predpokladajú do roku 2013, sa neuberajú tým správnym smerom a preto potrebujeme eh, reformu aj pre to obdobie 2013 eh, až 2020 tak, aby sme dosiahli, respektíve teda im, implementovali rôzne eh, rôzne ciele, okrem akvakultúry, tak aby sme obmedzili e, nadmerný rybolov e, obmedzením tých rybných aktivít alebo prostredníctvom e, mm, iného mm, nasmerovania, využitím iných kanálov. Možno to môžeme robiť prostredníctvom inej technológie, alebo možno konať tak, že aby teda ľudia nepodliehali e, politickému nátlaku e, z tohto sektora. Nebude stačiť len to, aby sme tých e, rybárov nasmerovali do iných sektorov, pretože vieme, že rybári teda samozrejme sú to tiež ľudia, ktorí si potrebujú zarobiť na obživu. Ak, to, ak im na to nepostačí rybolov, tak musíme im pomôcť nejako inak. A určite my tiež máme povinnosť e, v tomto pomôcť. E, čo sa týka celkového prípustného výlovu, e, tomuto by sme sa mali venovať v kontexte jednotlivých druhov, berúc do úvahy tiež napríklad mladé ryby, nerobiť e, to každý rok e, u toho istého druhu rýb a teda využívať alternovanie, e, nerobiť vlastne to isté každý rok. Tiež by som chcela zdôrazniť a aj pripomenúť E, aká, e, ako sa to robilo v Taliansku, e, ktorí pred 25 rokmi prestali, kde sa prestali chytať mladé ryby a počas toho obdobia malo, mali tí rybári nárok na odškodnenie. Ale E, samozrejme, k tomu by sa museli vyjadriť odborníci toho sektora. Do roku 2013 všetky krajiny by mohli vyvinúť ich národné plány a projekty. Čo sa týka informačných e, kampaní e, ohľadom udržateľnosti rybolovu, to je tiež veľmi dôležitý krok. Ja viem teda, a už som teda hovorila veľmi dlho, takže budem musieť skončiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za Španielsko zástupca e, Kongreso de los Diputados, čiže dolnej komory parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som e, Maria Antonia Truchýďo, predsednička e, Výboru pre životné prostredie a rybolov a námorné otázky. Chcem povedať, že som veľmi rada, že sa zvolalo toto stretnutie a že máme dnes príležitosť vypočuť si nielen zástupcov národných e, parlamentov, ale aj zástupcov Európskeho parlamentu a komisárky. Chcem pripomenúť, že na začiatku mája počas španielskeho predsedníctva v EÚ sa vo Vigu konalo neformálne stretnutie ministrov pre rybolov, kde sa vymieniali nielen názory na syntézny e, dokument pripravený komisiou, ale tiež sa hovorilo o konferencii, ktorá sa konala v Coruni. a tiež sme sa venovali e, dôležitým otázkam spojenými e, s riadením Eh, rybolovu, rybolovných prostriedkov a vonkajšie vnútorné aspekty eh, rybolovu a tak ďalej. Môžem povedať, že vtedy aj tu dnes eh, vidím veľký záujem delegácií podieľať sa na zodpovednejšom a udržateľnejšom rybolove v budúcom desaťročí, aj keď samozrejme vidíme tu isté nezrovnalosti alebo isté nezhody, ako to máme dosiahnuť budúce mesiace, budú naozaj kľúčivé. reformy reforma Ehm, spoločnej ehm, rybolovnej politiky bude veľmi dôležitá, bude veľmi ambiciózna a mala by mať veľmi jasné ciele. Jedným z cieľov je udržateľnosť a životoschopnosť, ako aj e, dôstojnosť života a zamestnanosť v pobrežných komunitách. Mohli by sme hovoriť o mnohých aspektoch, e, ako sme si to už vypočuli od mnohých delegácií, ale, ale spomeniem iba niektoré. A jeden z z kľúčových, e, si myslím, sa týka kľúčových e, cieľov spoločnej rybolovnej politiky a to je jasne definovať e, tieto ciele. To musí byť jedným z kľúčových aspektov tejto politiky musíme zaručiť ekonomické, environmentálne, udržateľné podmienky. Toto musí byť priorita. Samozrejme, toto bude ťažké pri príjmaní rozhodnutí. E, tieto elementy sú veľmi ťažké, e, aby sme ich aplikovali e, v praxe, pretože, v praxi, pretože veľakrát biologická udržateľnosť je v rozpore so socioekonomickými záujmi. Sú tu aj isté novinky ohľadom predchádzajúcej reformy a bude treba postupovať v týchto novinkách veľmi opatrne. Čo sa týka ochrany rybolovných prostriedkov, e, musíme e, sa na tieto veci pozerať samozrejme aj z environmentálneho e, hľadiska, ako aj z E, z hľadiska maximálneho udržateľného výnosu. Zníženie odpadu z výlovu bude kľúčovým prvkom, ktorý bude musieť byť e, plne regulovaný v budúcej reforme e, spoločnej rybolovnej politiky a existuje už v tejto otázke veľký konsenzus. Čo sa týka kvót, myslím si, že tu budeme musieť ďalej napredovať, ako je napríklad E, teda to rybárske úsilie alebo prevoditeľné práva a, a tak ďalej. E, treba brať do úvahy jednotlivé odlišnosti v rôznych krajinách. E, myslíme si, že prevoditeľné práva by mohli byť priateľným spôsobom, priateľný spôsob pre veľké spoločnosti, ale keďže sú dosť komplexné, nemali by sa uplatňovať pre pobrežné komunity a malé flotily. Ďakujem pani Truchyď a teraz za španielský senát pán Torres Kolometa. Ďakujem pekne pani predsednička, pani komisárka, dámy a páni poslanci, zástupce jednotlivých členských štátov aby sme, ako by sme mohli definovať e, budúcu reformu e, spoločnej rybolovnej politiky? Musíme si najprv definovať, e, akú situáciu máme teraz a akú cestu sme už prešli. História tejto uh, politiky je e, výsledkom budovania spoločnej Európy. Musíme e, si byť vedomí, že existovali aj ďalšie politické ciele pri tomto budovaní, ktoré boli dôležitejšie pre občanov než rozvoj spoločnej rybolovnej e, účinnej politiky. Toto bola obeť, ktorú zaplatil európsky rybolov, ktorý vlastne vzhľadom na to, čo sa dosiahlo doteraz a vzhľadom na ekonomický a sociálny e, pokrok, no už musíme povedať, že tie výsledky nie sú zatiaľ ideálne, ale ešte máme čas a myslím si, že e, vhodnými štúdiami, vedeckými štúdiami a prostriedkami, e, počítajúc s účasťou odborov, ako aj ďalších zainteresovaných strán, môžeme dosiahnuť dobré výsledky čo sa týka reformy spoločnej rybolovnej politiky, sú tu e, niektoré body, a teda mám veľmi, veľa, e, mám veľmi málo času a budem sa snažiť e, spomenúť aspoň niektoré. Treba identifikovať tie floty, ktoré majú nadmernú kapacitu, kapacitu a snažiť sa určiť potrebnú kapacitu na pre udržateľnosť a produktívnosť a tiež stanoviť, vytvoriť e, šrotovný e, fond. Ako povedala predstaviteľka kongresu pani Truchyďo, e, rybolovná politika v EÚ musí si zachovať ekonomické, sociálne a environmentálne ciele musí sa zamerať na zamestnanosť, na podporu vytvárania nových pracovných miest v pobrežných komunitách treba prijať prostriedky a nástroje na to, aby sme e, mohli konať zodpovedne, aby e, existovala autokontrola v, e, v rybolovnom sektore. A aby sa zabezpečila reprezentatívnosť jednotlivých hráčov a E, tiež, aby existovali e, jednotlivé riešenia a prostriedky pre túto autokontrolu. E, treba brať do úvahy produktívne náklady a prípadne stanoviť prostriedky na kompenzáciu. E, diferencované e, pravidlá pre ochranu malých e, remesilných flotíl. Treba brať do úvahy socioekonomický dopad, ktorý umožní zachovať kultúrnu rozmanitosť a tradície a udržateľnosť malého rybolovu. treba sa o to snažiť na úrovni celej EÚ pobrežné komunity a relatívna stabilita. E, treba sa venovať otázke e, prevoditeľných práv ako aj otázke 12 e, tisíc námorných pardon, 12 námorných míl od pobrežia. Stanoviť tiež adekvátne riešenia, aby neboli veľké rozdiely e, medzi e, cenami, e, medzi nákladmi a potom medzi cenami, ktoré musia platiť spotrebitelia treba stanoviť adekvátne riešenia na to, aby sektor mohol mať dostatočný vplyv pri predaji tohto tovaru a pri e, zaručovaní kvality produktov, tak aby sa zaručila konkurencieschopnosť. E, treba tiež vyžadovať, aby to, e, tie ryby, ktoré pochádzajú z tretích krajín, aby plnili tie isté podmienky ako aby sa plnili tie isté podmienky ako v EÚ. Ďakujem pekne. A teraz predstaviteľ všetkého parlamentu, pán Rick Darson. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka, vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia z národných parlamentov a z Európskeho parlamentu. Za švedskú stranu môžem povedať, že e, sa zhodujeme v tom, že e, tieto reformy musia byť úspešné. Nedá sa to jednoducho iba e, si to želať, ale treba sa aj zasadiť za ich e, úspech. A treba e, sa zmieriť pritom aj s nepríjemnými riešeniami, ktoré môžu v krátkodobom horizonte trochu bolieť. A keď rozmýšľame nad socioekonomickými rozmermi, tie, samozrejme všetky rozmery sú dôležité, ale keď o tomto budeme diskutovať vo Švedsku, Ehm, tak ako sme mm, to aj vlastne urobili, tak ehm, budeme počuť, že e, ekologická trvalá udržateľnosť e, je jednoducho základným predpokladom e, aj pre udržanie tej mm, úspešnosti sociálnej a hospodárskej, pretože ak teda nebude dostatok rýb, tak ani rybolov nebude môcť fungovať vhodne. Takže Dôležitým pilierom tejto reformy je proces rozhodovania. Rozhodnutie Napríklad, ktoré padne v Rade pre bolo e, napríklad pokiaľ ide o stanovenie e, kvót. Od toho by sme mali upustiť, mali by sme mať e, e, nejaké, nejaké miesto, kde by sa centrálne stanovili určité zásadné e, smerovania napríklad parlament by to mohol prevziať túto úlohu a potom by tam boli krátkodobé rozhodnutia technickej povahy, ktoré by sa mohli príjmať na inom mieste, napríklad na úrovni teda regionálnej. A potom za švedskú stranu by sme tiež chceli poukázať na to, že e, regionálne e, e, regionálna samozpráva je veľmi dôležitá. Sú veľké rozdiely medzi regiónmi a ak chceme dosiahnuť, aby táto reforma politiky rybolovu bola akceptovateľná, musíme zainteresovať všetky strany, výskum, rybárov, všetkých a treba jednoducho vytvoriť e, vhodný dialog, aby všetci mali možnosť e, sa zapojiť a prevziať zodpovednosť. Dôležitým bodom v tejto súvislosti, pokiaľ ide teda o plány obhospodarovania, je, že by sme to mali uplatniť aj na iné oblasti ehm, rybolovu. Napríklad ehm, Bals, Baltické more. Určité typy populácie rýb e, sa tu zvyšujú, takže je už možné znova začať hovoriť o trvalej udržateľnosti. Všetci politici si samozrejme želajú e, príjmať e, zodpovedné riešenia, ale Mali sme tu aj e, také príklady, e, že e, jednoducho krátkodobého, z krátkodobého hľadiska sa nedali veci vyriešiť, bolo jednoduché potrebné časové obdobie, počas ktorého sa museli zregenerovať tieto populácie rýb. Dobre, ďakujem. Teraz ukončíme toto prvé kolo. A teraz by som ešte chcela odovzdať slovo pani komisárke, pretože ona bude musieť potom odísť. Chcela by som sa všetkým poďakovať za vaše príspevky. Je mi veľkým potešením, že som si mohla vypočuť toľko veľa názorov a rada by som vás ubezpečila, že budem sa zo všetkých síl snažiť, aby som mohla zohľadniť názory vás všetkých. Rada by som bola, aby ste uh, vedeli, že určite sú to otázky, uh, ktoré, o ktorých môžeme diskutovať. Potom sú ďalšie otázky, ktoré sú mimo alebo na, idú nad ramec tejto reformy. Ja nemôžem sa vyjadrovať otázkam, ktoré sú v zmluvách. My jednoducho musíme zmluvy reformať, e, musíme zmluvy akceptovať, takže nerada by som sa dotkla citlivých otázok, ktoré si vyžadujú dlhé diskusie medzi e, členskými štátmi a ktoré sú teda e, odrazené, ktoré sú zachytené v zmluvách. Ehm, ja by som veľmi jasne chcela povedať, že nemôžeme meniť napríklad otázku stability, musíme ehm, mať, e, zachovať to, čo sa týka prístupu eh, eh, k, k územným vodám a tak ďalej. Ja veľmi úprimne vám teda môžem povedať, že ja by som rada možno tiež niektoré veci zmenila, ale jednoducho my sa môžeme a musíme teda zamerať iba na tie otázky, o ktorých, v ktorých niečo môžeme urobiť alebo niečo zmeniť. Takže ak som to dobre pochopila, e, je tu veľký konsenzus, čo sa týka hlavných otázok reformy spoločnej rybolovnej politiky. Všetkým e, by som sa chcela poďakovať, e, ktorí vnímajú naše úsilie zladiť, zharmonizovať všetky aspekty, čiže udržateľnosť, sociálny rozmer a konkurencieschopnosť nášho sektora musíme sa usilovať o kombináciu týchto troch faktorov. Je veľmi ľahké povedať, že iba jeden aspekt, napríklad udržateľnosť, e, alebo iba konkurencieschopnosť e, by mala byť prioritou. Ale ak toto bude priorita, tak nebudeme mať koherentnú reformu s veľmi konkrétnymi výsledkami. A nám ide o to, aby sme takúto reformu mali. Takže si myslím, že je tu dosť veľký koncenzus ohľadom regionalizácie. E, je tu veľa návrhov v tejto téme. E, budem sa ich snažiť všetky zohľadniť. Potom e, tiež sa mnohí vyjadrili k pod potrebe eh, posilniť eh, organizácie výrobcov eh, a ich možnosti v rámci sektora. S týmto úplne súhlasiť. súhlasíme a budeme sa snažiť hľadať správne riešenie. Tiež je tu zhoda v tom, že potrebujeme mať istý zásah v tom reťazci medzi výlovkom alebo medzi rybárom a spotrebiteľom, pretože e, je tam veľmi veľa ľudí, ktorí profitujú, ktorí majú zisk z tohto reťazca, ale zároveň máme mnoho problémov, pretože sú nám kade ryby, ktoré sú e, vylovené, ale potom nie sú konzumované. Takže toto bude treba tiež riešiť. Som rada, že sa v tomto zhodnete som potešená, že nie sú nejaké výhrady k špeciálnemu zaobchádzaniu alebo preferenciám e, pre e, malé flotily alebo rybolov malého rozsahu. Musíme vytvoriť jednoduché pravidla tak, aby všetci rozumeli, e, aký je náš zámer. Potom sú tu dosť veľké obavy ohľadom akvakultúry E, ako to budeme robiť, či teda budeme dovážať ryby, e, naďalej dovážať ryby z tretich krajín. A myslím si, že investície do akvakultúry a do rozvoja akvakultúry by mohli priniesť mnoho pracovných pozícií, ako aj produktov, ktoré by mohli e, nahradiť to, čo vlastne um, berieme z iných uh, sektorov. A potom ešte na poznámka k tým prevod- individuálnym prevoditeľným právam. Viem, že je to kontroverzná otázka, ale rada by som povedala, že uh, ryb, rybolovné alebo um, rybie populácie, rybacie populácie sú pre mňa uh, verejný majetok. My tu hovoríme o prístupových právach, o práva, ktoré dáme ľuďom, ktoré už majú plavidla, e, ktoré, ktorí sú už zapojení do toho e, sektoru. Takže používateľské práva počas istého obdobia, napríklad 10 alebo 15 rokov a potom, ak dobre budú využívať tieto práva, môžeme ich predlžiť alebo obnoviť. A ak nie, tak potom znova budú prevedené na štát my nehovoríme tu o privatizácii, ako niektorí tu e, spomenuli. Nehovoríme o privatizácii e, populácií rýb. Hovoríme o tom, že e, populácie rýb sú verejný, verejný majetok. Samozrejme, je tu veľa rôznych názorov a ja by som bola veľmi rada, aby ste všetci pochopili a chcem teda to ešte zopakovať, že my nemáme žiadne peniaze na eh, na zošrotovanie pravidel. O tomto o, eh, sme diskutovali veľa s členskými štátmi a ja sa vám musím priznať, že mm, žiaden minister financií členských krajín by na to dal peniaze. Takže a, a čo urobíme s e, rybármi? Nemôžeme dať e, peniaze na to zošrotovanie, ak im nedáme napríklad ani uh, možnosť obchodovať z ich, uh, alebo ak im nedáme tie prevoditeľné práva, tak čo im dáme, ak nebudú mať predčasný odchod do dôchodu a tak ďalej. Takže naozaj veľmi rada by som bola, ak by ste sa realisticky na toto pozreli a porozmýšľali, čo môžeme urobiť s rybármi e, a s nadmernou kapacitou, ak nebude žiadne ďalšie e, riešenie. A veľmi úprimne vám môžem povedať, že máme tri riešenia. Šrotovné, e, predčasný dôchodok, alebo e, individuálne prevoditeľné práva. E, bohužiaľ, e, o 4.30 už som mala odísť a teda nemôžem tu ostať dlhšie, ale ak máte nejaké návrhy, tak prosím, zašlite mi ich mailom alebo nejakou inou cestou. Ja som teraz absolvovala celý ten konzultačný proces a bohužiaľ nevidím žiadne iné riešenia. Zároveň maximálna udržateľnosť, sociálna kohézia a konkurencieschopnosť nášho sektora, toto sú pre nás e, priority. Samozrejme, ja viem, že e, bývalá komisia hovorila o prevoditeľnosti práv v celej Európy, v Európe, ale ja tu hovorím o ochrane malých e, flotil a preto by sme nemali napríklad prevoditeľnosť práv medzi malými a veľkými flotilami, ale nemôžeme úplne vylúčiť ten národný systém e, ITR, ale samozrejme, ak budete chcieť, ak budete nastojiť na vašich možnostiach a riešeniach, tak som otvorená diskusii. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Myslím si, že prvé kolo bolo veľmi zaujímavé a určite aj to druhé kolo bude uh, prinesie plodnú debatu Ďakujem vám ešte raz, že ste nám venovali svoj čas, nám, európskym poslancom, ako aj poslancom eh, jednotlivých národných parlamentov. Ďakujem pekne a samozrejme budeme naďalej spolupracovať. Sí, sí, no, sí, sí, sí, sí, A ver, a ver, silencio de los diputados europeos. Bueno, a ver, tengo ya dos listas. Poprosím vás o utíšenie sa. Mám tu už eh, zoznamy eh, pre druhé kolo. Máme tu 10 členov jednotlivých národných parlamentov a zo strany Európskeho parlamentu máme 7 členov. Takže mohli by sme to robiť tak jeden po jednom zhruba, teda na striedačku. Ak bude nejaký problém s časom, tak e, prednosť budú mať predstavitelia národných parlamentov tak, aby tí, ktorí vlastne tu prišli, aby mali možnosť vystúpiť. My to môžeme urobiť kedykoľvek. Teraz za Bulharsko pán Penko Antanasov. E, myslím si, že tri minúty by mohli byť. Už o 6.30 budeme musieť skončiť, pretože máme taký koktail pre našich pozvaných hostí, e, kde budete môcť e, nadviazať kontakty s e, poslancami Európskeho parlamentu a o 6 10.40. Eh, musíme teda skončiť, je veľmi ťažké. Eh, aj teda tlmočníci musia skončiť a potom by bolo veľmi ťažké pokračovať iba v jednom jazyku. Dobre, takže vás poprosím o to, aby ste hovorili maximálne 3 minúty. A teraz už pán Penko Antanasov za Bulharsko. Благодаря. Разбирам, че времето е много. Ďakujem veľmi pekne. Áno, máme veľmi málo času, chápem. V mojej prezentácii by som sa chcel venovať ehm, týmto otázkam, o ktorých diskusujeme. Zaujíma vás viacero dôležitých okruhov, napríklad teda riadenie rýbolovu pričom by sme naj, do najväčšej možnej miery zohľadňovali špecificitu v situácii jednotlivých členských štátov. Mali by sme vychádzať z výskumov, zároveň teda zohľadňovať špecificitu jednotlivých regiónov, pretože je potrebné vytvoriť kritériá, ktoré by boli platné pre všetkých členov spoločenstva, príjmať spoločné princípy, dlhodobé ciele na úrovni EÚ a regióny by mali mať právo rozhodovať o tom, aké od, e, opatrenia by sa mali e, príjmať, pokiaľ ide o dlhodobé ciele. A potom Ehm, vlastne ehm, trvalá udržateľnosť ehm, zdrojov rybolovu. Zdroje rýb v našom regióne nie sú presne stanovené. Musíme sa tejto otázke venovať aj spoločne s našimi susedmi E, celkom jasne sme za to, aby sa zvýšila miera akvakultúry, podiel akvakultúry, pretože táto by predstavovala veľmi dobrú náhradu um, pokiaľ ide o dopyt po rybách. Ide to samozrejme, ide tu aj o štruktúrálne politiky, finančnú podporu. Je to veľmi dôležitá téma pre Bulharsko. Um, sme presvedčení, že verejné financovanie by malo pokračovať aj v budúcom programovom období v tejto oblasti, pretože tu ide o činnosti, ktoré Inak bez eh, financovania z verejných zdrojov nemôžu byť prevádzané, napríklad pokiaľ ide o náhradu eh, plavidiel vo flotile. A potom eh, ešte tu ide o pobrežný rybolov a rybolov v malom, ktorý sa dotýka mnohých kultúrnych aspektov a súvisí s kritériami, ktoré treba jasne identifikovať na regionálnej aj národnej úrovni. Na to, aby sme mohli chrániť zdroje aj námorné prostredie, aj teda komunity v pobrežných oblastiach. Myslíme si, že pobrežný rybolov by sa mohol e, týkať e, plavidiel, ktoré majú dĺžku do 12 metrov a operujú vo vzdialenosti 12 mil od e, teda pobrežia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, pán Andres Barea za Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďakujem za túto iniciatívu, eh, za toto stretnutie eh, Európskeho parlamentu aj so zástupcami národných parlamentov. Myslíme si, že toto je veľmi dôležitá reforma, reforma spoločnej rybolovnej politiky, na ktorej sa pracovalo, eh, bola vypracovaná správa, pre všetkým správa o, zárukách ale samozrejme sú tu aj isté problémy a my sa im musíme vyvarovať Eh, eh, kvóty, eh, práva, výlovky, odpad z výlov a tak ďalej. Tam musíme zmeniť náš prístup individuálne hm, prevoditeľné práva, o ktorých sa toľko diskutuje, ktoré veľmi dobre sa tu teda e, nechápe, mm, alebo teda, že by mohlo dojsť k istej špekulácii e, s týmito právami zo strany veľkých e, spoločností. Doteraz sa napríklad žiadala licencia na jednej strane a potom bolo šrotovné na druhej strane mm, ale my musíme no, preštudovať, aké možné riešenie by existovalo. Mm, E, potom e, samozrejme medzinárodné dohody, predovšetkým o rybolove. E, a my musíme aj zvýšiť etickú hodnotu týchto dohod, pretože prispievajú k demokratizácii procesu E, rybolovná politika e, musí mať ako prioritu ekonomickú, environmentálnu aj sociálnu otázku. Samozrejme, nemôžeme zaťažovať daňových poplatníkov. E, treba, by tu bola sebestačnosť aj pre budúce roky a preto si myslím, že by sme sa mali pýtať, alebo teda mali predkladať riešenia, ktoré nebudú platné iba teraz, ale aj pre budúcnosť. Ďakujem pekne. A teraz za Francúzsko, pani Lelok. Ďakujem, pani predsednička. Tri otázky by som um, chcela pani komisárke adresovať. Um, nadmerná kapacita um, flotily rybolovnej, čo sa týka všeobecnej um, rybolovnej politiky, je problémom. Um, má to veľmi výrazné sociálne dôsledky. Pani komisárka sa pred chvíľkou venovala tomuto regiónu. Tomuto regiónu vo Francúzsku. Nová rybolovná politika by mala byť oficiálne kontrolovaná aby sa na náš trh nedostával zvýšený import e, rýb. Pani komisárka veľmi často hovorí o osude rybárskych spoločenstiev na pobreží, ale zdá sa, že ľudská dimenzia často chýba spoločnej rybolovnej politike a aj zohľadnenie sociálno-ekonomických dôsledkov. Ako sa to potom odrazí v spoločnej rybolovnej politike a v jej reforme? Uh, Ďakujem pekne, pani Lilok. A teraz pán Kadek, eh. Eh, podpredseda parlamentu. Alors, eh, je pense que... Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že toto rokovanie, toto stretnutie e, sa koná v správnom čase a je nevyhnutne potrebné, pretože výmena názorov s našimi kolegami z národných parlamentov je veľmi podstatná. Máme len obmedzený čas pre všetkých rečníkov a preto by som sa obrátil na svojho kolegu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 Importuje sa obrovské eh, množstvo eh, rybnej populácie. Myslím si, že to je veľmi veľa. Ak chceme naše rybolovné oblasti chrániť, musíme aj na import aplikovať rovnaké prísne pravidlá, ktoré platia aj pre naše rybolovné oblasti. Inak nezabezpečíme férovú konkurencie schopnosť mm, sociálne a zdravotné e, sledovanie jednotlivých rybných produktov je tiež veľmi dôležité, napríklad rybné produkty z Blízkeho východu, ktoré e, zaplavili náš trh, sú veľmi e, dôležité v, tej, v tomto kontexte produkty z akvakultúry. Do toho patria tiež treba pracovať na colných sadzbách. Kolegyňa a kolegovia, to je súčasťou správy, ktorú som 20. zamýšľal 22. 2. júna predniesť parlamentu. Táto správa sa zaoberá um, úvahami o našich rybných populáciách, ide o spravodlivosť, o technické záležitosti. Ak neupravíme problematiku dovozu, tak môžeme rátať s tým, že do 15 rokov európsky rybolov vymizne. Súhlasím s tým, čo bolo povedané a súhlasím taktiež s e, odpoveďou pani komisárky. E, individuálne um, prenositeľné práva by mali byť riešením v jednotlivých členských štátoch, ako aj v celej Európe. Ďakujem. Ďakujem, teší ma to. Povedal som na národnej úrovni. Áno, veľmi ma to teší, že hovoríte niečo pozitívne. Nehovorím to preto, lebo ste z parlamentu. Áno, postupujeme dopredu. Ide o kompromis, povedal som, na národnej úrovni. Áno, hovorí pani predsednička, ja som vás počúvala. Všetci postupujeme vpred na národnej úrovni a úpravy pre EÚ. Ďakujem pekne a teším sa veľmi, že, že ste tu všetci spolu s nami. A predchádzajúci rečník to hovorí tiež. Všetci spoločne bojujeme za spoločnú rybolovnú politiku budúcnosti v EÚ. Opäť budem pokračovať podľa um, abecedného poriadku, preto um, majú slovo zástupcovia parlamentu z Francúzska, pán Likom. A pán Legu, prepačte, prepačte, niekto mi to tu tak nejasne napísal. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak by ste dovolili, rád by som teraz vyšiel z bázy Stredozemného mora, pretože práve odtiaľ pochádzam. Rybár je najlepším pozorovateľom mora, tak sa nám to aspoň zdá. A táto situácia sa pravdepodobne uh, Um, nie veľmi jasne momentálne vysvetľuje na základe danosti geografických jednotlivých morí je potrebné vypracovať e, jednotlivé pravidlá. Som jednoznačne za regionalizáciu. Situácia je taká, že treba zohľadniť práve tieto regionálne danosti, danosti mora, pretože Stredozemné more má iné vlastnosti ako iné moria. Práve preto som veľmi za regionalizáciu, inak môže stále dochádzať k nejasnostiam a k nedohode. Práve preto treba dávať pozor pri um, vypracúvaní pravidiel na záujmy rybárov. Hovorím o stredozemnom mori, používa sa tu e, tradičná metóda e, rybolovu, tzv. závesné siete sú už zakázané. Napríklad v Pacifiku sa to používa ďalej a e, zachytávajú sa do nich delfíny. Aj v Stredozemnom mori sa to používalo, ale teraz je to zakázané. Tu by som opäť rád vymenoval Stredozemné more ako príklad. Uh, Um, funguje tu veľmi starodávna rybárska štruktúra, existovali tu cechy, kde sa rybári sami istým spôsobom organizovali, plavili tam pra- platili tam pravidlá. Ešte raz opakujem, že oni sú najlepšími pozorovateľmi mora. Obvykle platilo, že aj syn sa chcel stať rybárom, tak ako otec. Rád by som spomenul konkurenciu z tretích krajín mimo EÚ kde platia iné pravidlá pre rybolov. Práve preto my, Európania, musíme e, veľmi dobre dávať pozor na to, čo chcú naši rybári, aby nám rozumeli. Chcel by som spomenúť problém rybolovných plavidiel. Pred niekoľkými rokmi boli rybolovné plavidlá financované a teraz sa už nemá loviť Máme momentálne problém s tuniakom v stredozemnom mori a k týmto ľuďom teraz nepomôžeme, ktorým sme e, predtým prikázali, aby používali e, určitú výlovnú metódu. Ako to bude vyzerať? Akvakultúra to je určite riešením budúcnosti a napríklad výlov mušli v pobrežných oblastiach, tam sa vyskytujú momentálne problémy, najmä pri ústriciach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 K otázke tých nezávislých prevoditeľných kvót je to taká bastila pre francúzských členov parlamentu. Ja by som chcel e, spomenúť e, to, čo spomenul e, zastupca estonského parlamentu a aj teda pokiaľ ide o tú otázku Islandu a individuálnych prevoditeľných kvót. Máme tu príklady, ako sa to uplatňovalo v minulosti v rôznych častiach sveta. A profesor Tomas Hojrup napríklad z Kodane spomenul e, nebezpečenstva e, ITQ e, pre malých rybárov, ktorí lovia na pobreží, v pobrežných vodách. A pani Ležan e, sa teda tiež e, vyjadrila k tomuto. My, my naozaj chodíme do, te, do terénu, vieme, čo sa deje. Sekretariát nám veľmi e, pomohol tiež v tejto oblasti, takže máme prehľad o tom, ako to vyzerá v pobrežnej oblasti s tými drobnými rybármi, pretože veľké spoločnosti naozaj niekedy veľmi ničia tých drobných rybárov a e, drobní rybári by mali mať e, naďalej možnosť e, ďalej fungovať, prežiť. Je potrebné zabezpečiť vyváženosť medzi malými a veľkými. Na to by sme mali pamätať, keď pôjde o alokovanie kvót. V, pre chvíľu sa povedalo, že Polsko súhlasí so zavedením týchto individuálnych provediteľných kvót. Nuž, e, to ja o tom neviem, že by to bolo potvrdené, takže e, ja by som vás chcel e, upozorniť na tie negatíva, s ktorými to spomenuté. V minulej komisii komisár Bolt prišiel do parlamentu a hovoril o baltských rybároch, ktorí zaplatili svoju cenu za zavedenie spoločnej politiky rybolovu. Takže skúsme sa uh, vlastne, uh, ne, skúsme nemať pilotný projekt opäť uh, v tej pobaltskej oblasti, aj pokiaľ pôjde o testovanie nového systému ITQ. Ďakujem za pozornosť. No už to bol len príklad, ktorý som uviedla minule, ktoré ste teda neakceptovali, ale mm, nezodpoveda to realite. Samozrejme, mohla som povedať aj Severné more. A teraz Pani Cornelia Bem z Bundestagu, Nemecko. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Rada by som sa jednoznačne poďakovala komisii za iniciatívu, eh, v dôsledku ktorej vznikla zelená kniha v tejto ťažkej situácii priemyselne využívaných rybných populácií v EÚ a v kontexte tejto debaty ja zastupujem zelených v nemeckom Bundestagu a chcem sa vyjadriť niektorým bodom zo zelenej knihy. Myslíme si, že celkové výlovné množstva eh, by sa mali stanovovať len na základe prísnych vedeckých kritérií a nemali by byť predmetom vyjednávania medzi ministrami rybolovu. Záverom e, je čo najrychlejšie e, zavedenie e, zákazu vhadzovania už ulovených rýb späť do mora. Ten, týmto spôsobom by sa vytvoril hospodársky impuls pre inovatívne riešenia a myslím, že by sme tak zabezpečili technologický pokrok. Pritom je správne pri jednotlivých druhoch e, rýb e, pokračovať diferencovaným prístupom a stanoviť výlovné kvóty s ohľadom na umrtnosť rýb. Síce sa snaží EÚ systémom e, celkových e, výlovných kvót e, um, stanoviť minimálnu veľkosť ulovených rýb a zamedziť nadmernému výlovu, avšak úspech je len mierny tohto opatrenia. Populácie rýb sú výrazne ohrozené nadmerným výlovom, ministri rybolovu stanovili príliš vysoké výlovné kvóty a naďalej sa loví aj ilegálne. Som veľmi rada, že komisárka hovorila o používateľských právach a nie o privatizácii, pretože ja nie som za privatizáciu. Som rada, že hovorí o verejnom majetku. Myslím si, že musíme dať pozor na to, aby nedošlo ku koncentrujúcim procesom e, v prospech malého množstva podnikateľov. Myslím si, že populácia rýb patrí k verejnému všeobecnému majetku. Namiesto privatizácie by EÚ e, mala viazať každoročné zadávanie výlovných e, práv um, um, mala by spojiť toto zadávanie e, kvót, kvót na stanovenie konkrétnej ceny a malo by sa tak diať len v hospodársky primeranej miere. Chceme, aby sa odstránili subvencie rybolovu a aby subvencie boli orientované iba ekologicky. Napríklad treba um, skončiť platnosť opatrenia um, ktorým sa oslobodzujú od daní dízlové rybolovné plavidlové motory. Señor no debió estar contento con mi observación, quiere intervenir. Uh, kolega sa chce vyjadriť. Rapidement, excuse-moi. Non, simplement, euh, pour que les choses... Áno, chcem e, sa vyjadriť, potrebujem veci uviezť na pravú mieru. Myslím si, že preto je potrebné, aby som sa vyjadril. Um, predtým som sa možno nevyjadril presne. Ja som ale celkom vášho názoru, Pani Valčík je už e, preč, ale tu nejde o Bastil, tá už padla a ja ani každý deň nemením svoj názor. Chcel som iba povedať, že návrh komisárky predstavuje skutočne pokrok e, zo strany komisie, pretože postupne sa odlučuje od e, tohto princípu. Takže to som chcel spomenúť na jej upokojenie. No Dobre, nebudem vám odpovedať, pretože už nechcem, aby ste sa znova hlásili o slovo. Ale potom sa s vami porozprávam, nebojte sa. A teraz zástupca Lotyšska, pán Martin Rose. Vážení kolegovia, vážená pani predsednička, chcel by som hovoriť o tom postupe, pretože zdá sa, že nejako Lotyšsko bolo vynechané zo zoznamu. Nový proces reformy rybolovnej politiky je veľmi dôležité, aby tu nebolo príliš veľké finančné administratívne zaťaženie a zároveň, aby systém bol transparentný a jednoduchý. Predovšetkým, pokiaľ ide o princíp regionalizácie, ten je dôležitý a diskusie e, v rámci inštitúcií EÚ mu určite e, dajú ešte väčší zmysel. E, treba zobrať do úvahy aj názor národných odborníkov. Udržateľnosť je jedným z základných kameňov rybolovnej politiky ale akékoľvek reštriktívne kroky by, mali, by mali prísť aj s kompenzačnými mechanizmami, aby rybári boli, boli odškodnení. Lotyšsko má asi 500-kilometrové e, pobrežie a mnohé e, regióny závisia od rybolovu. A životoschopnosť e, týchto mm, pobrežných e, regiónov e, závisí od možnosti, ako si môžu naplánovať budúcnosť. 12-míľová oblasť by mala byť zachovaná pre malé národné flotily, okrem prípadov, že by boli nejaké bilaterálne dohody medzi krajinami. Treba zachovať aj princíp relatívnej stability eh, a ten princíp, na eh, ktorom sú distribuované eh, individuálne práva a tiež to by znamenalo, že tá kapacita by nebola sústredená iba v niektorých regiónoch. A tie krajiny, ktoré vyvažujú svoje flotily alebo počet svojich flotíl dostupnosťou alebo populáciou rýb, budú mať určite výhodu oproti tým, ktoré to neurobili. Myslím si, že by sme mali vyvinúť postupy na to, aby technická organizácia e, rybil, rybolovu um, na úrovni certifikovaného orgánu, eh, ktorý mm, by eh, vlastne zružoval národných inšpektorov z jednotlivých eh, krajín, by sa kontrolovalo aj využívanie finančných prostriedkov z EÚ. Čo sa týka akvakultúry, mali by sme venovať väčšiu pozornosť tradičnému rozvoju internej akvakultúry, pretože vnútrozemskej akvakultúry, pretože nie všetky krajiny môžu teda z rôznych dôvodov e, rozvíjať e, námornú akvakultúru. Čo sa týka ITQ, to by malo byť robené iba v rámci členských štátov a nemali by byť prevoditeľné medzi jednotlivými rybármi, jednotlivými krajinami. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Ferreira. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcel privítať zástupcov národných parlamentov, eh, ktorí sú tu prítomní. Myslím si, že dnes sme si vypočuli eh, pripomienky, námietky, obavy, eh, ktoré sú veľmi významné všetky a mali by byť zohľadnené týmto parlamentom, obzvlášť e, teda aj Európskou komisiou. Chcel by som apelovať e, na členov národných parlamentov, aby aj v budúcich mesiacoch sledovali diskusie v tejto oblasti, obzvlášť v druhom pol roku tohto e, roku Ehm, pretože je potrebné, aby sa zúčastňovali na týchto diskusiách, ktoré, mm, čo bude určite veľmi významné. Ehm, chcel by som hovoriť o nadmernej kapacite a tých individuálnych prevoditeľných právach. Takže pokiaľ ide o nadmernú kapacitu, tu je situácia na úrovni EÚ veľmi heterogénna. Ehm, myslím si, že to bol zástupca Bundestagu, ak sa nemýlim, ktorý hovoril, že E, teda e, nie je tu nadmerná kapacita. Je tu rozdiel medzi európskymi flotilami a národnými. E, za posledných 20 rokov tu došlo k značným zmenám v znižovaní kapacity. Pani komisárka, aj počas vypočutia v našom výbore uznala úsilie niektorých členských štátov v znižovaní kapacity flotíl a e, dôsledky tohto znižovania boli odlišné v jednotlivých členských štátoch. Takže keď e, budeme hovoriť vo všeobecnosti genericky o nadmernom, e, nadmernom, nadmernosti kapacít, tak to znamená, že nezohľadňujeme tú naozaj veľkú rozličnosť toho, ako to vyzerá v jednotlivých regiónoch, krajinách, ako to vyzerá s jednotlivými flotilami. Takže navrhovať univerzálne riešenie bez toho, aby sme e, pristúpili k takémuto individuálnemu hodnoteniu, pokiaľ ide o nadmernú kapacitu a nezohľadňovali tieto jednotlivé e, odlišné situácie a stavy. To sa mi nezdá byť vhodné. Pokiaľ ide o tie prevoditeľné práva, to, čo na začiatku nám komisia predložila ako diskusnú tému, a dnes sa z toho však stáva čoraz viac jediná, jediná e, existujúca možnosť. Nuž, ale dnes sme si tu vypočuli veľa um, obav, ktoré s tým súvisia. Je to neakceptovateľné. A to, čo povedala naša pani spravodajkyňa v zelenej knihe, povedala, že tu bol veľký koncenzus, pokiaľ ide o orientácia, obsah v eh, zelenej knihe. Áno, to je pravda, ale eh, akýkoľvek odkaz na prijatie týchto eh, prevoditeľných práv sme museli vyňať z pôvodného návrhu správy, aby sme dosiahli tento konsenzus. A potom je tu tá myšlienka e, mať ich iba na národnej úrovni. Ale treba urobiť toho, treba toho povedať oveľa viac. Nemám na to však čas teraz, takže pýtam sa, či sú tu nejaké e, záruky, zábezpeky pre členské štáty, pre jednotlivých e, podnikov firmy, aby nebolo možné kúpiť si tieto práva v inom e, členskom e, štáte. Ďakujem. Ďakujem teraz za Rumunsko pán Marian Abram na 3 minúty. Vážená pani predsedníčka, vážení členovia Európskeho parlamentu a, predstavitelia národných národných parlament. reprezentujem mesto Tulča alebo oblasť Tulča, eh, ktorá sa nachádza v delte Dunaja. My máme eh, špeciálny program eh, pod záštitou ministerstva životného prostredia pre vidiecký rozvoj ktorý berie do úvahy to, že populácia rýb v Čiernom mori sa stenčuje a tiež sa venujeme aj populácii rýb v Dunaji. snažíme sa o udržateľný rozvoj rybolovu a e, s tým súvisiacich služieb a berieme e, do úvahy e, všetky potrebné opatrenia. Čo sa týka zelenej knihy, podporujeme akvakultúru ako riešenie úpadku alebo poklesu populácií. Tiež sa chceme snažiť o regionálnu spoluprácu s Bulharskom ako súčasť spoločnej rybolovnej politiky a ako súčasť regionálnych konzultácií. Tiež máme na mysli jasné pravidlá pre označovanie, balenie a vysledovateľnosť a tiež by sme sa chceli venovať aj pytliactvu E, chceli by sme sa pozrieť na tieto otázky, berúc do úvahy environmentálne, ako aj sociálne aspekty a tradičný rozvoj v rybarských komunitách. Čo sa týka rozvoja e, vidieckého e, turizmu a miestnych služieb. Chceli by sme tiež odkázať na špeciálny rozvoj v Čiernom mori a e, v rámci Dunaja. A teraz za švedský parlament pani Loving. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí sa tu zišli z celej Európy. Bolo veľmi zaujímavé e, počúvať e, aké príspevky mali. Chcela by som tu pripomenúť jedno ďalšie rozhodnutie, ktoré padlo na úrovni EÚ. Ide o integrovanú námornú politiku. EÚ by e, tu chcela dosiahnuť e, vysoký environmentálny štandard e, v námornej oblasti do roku 2020. To samozrejme treba zohľadniť aj pri reforme politiky rybolovu. Nejde totiž iba o politiku rybolovu. A ona jediná tiež nerozhoduje o tom, čo sa deje e, v moriach. Ide tu aj o celkovú námornú politiku. A pokiaľ ide o tie e, individuálne prevoditeľné kvóty, my za zelených sme toho názoru, že treba myslieť aj na to, aký e, typ e, rybolovu by sme chceli podporovať. Sme toho názoru, e, že e, populácie rýb sú všeobecným majetkom nás všetkých a preto treba spoločne rozhodovať o tom, kto má k tomuto prístup, ako to budeme využívať. Takže rybolovné práva by mali mať tí, ktorí môžu preukázať, že z environmentálneho hľadiska aj sociálneho hľadiska uplatňujú vysoké štandardy sme toho názoru ako Dánsko, ktoré povedalo, že tí, ktorí e, postupujú čo najselektívnejšie, e, používajú najmenší objem palív, by mali dostať e, najviac prostriedkov. My si myslíme, že toto by mala byť tá cesta vpred. Okrem toho si myslíme, že Otázka e, oslobodenia od daní, pokiaľ ide o paliva, e, predstavuje naozaj veľmi deštruktívny prvok. Vede to iba k ďalšiemu nadmernému výlovu rýb, čo nikomu nepomáha. E, ani rybám, ani moriam je to skutočne e, iba stimul pokračovať v nadmernom e, výlove. Um, takže toto treba zmeniť podľa nášho názoru. A označovanie pôvodu ehm, myslíme si, by malo umožniť spotrebiteľom e, jasnejšie sa rozhodovať e, a mohlo by to aj zabezpečiť lepšie príjmy rybárom. A potom k tým jednotlivým dohodám medzi EÚ a tretími krajinami je to dôležitý Ehm, e, dôležitá oblasť, na ktorú by sme nemali e, zabúdať. E, môžeme podpisovať zmluvy iba s tými krajinami, ktoré skutočne môžu preukázať, že majú potrebné zdroje a ten návrh, ktorý zaznie zo strany Bundestagu, je naozaj vynikajúci. Ďakujem a teraz pán Tibor Lebocký za Slovensko na 3 minúty. To slovo, vážená pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia z pohľadu Slovenskej republiky by mal byť sektor sladkovodnej akvakultúry samostatným pilierom spoločnej rybárskej politiky s osobitnými cieľmi a nástrojmi na ich e, dosiahnutie. To je názor Slovenskej republiky ako kontinentálnej, teda vnútrozemskej krajiny. Slovenská republika považuje za potrebné, aby sa na úrovni spoločenstva prostredníctvom niekoľkých navzájom nezávislých analýz renomovaných európskych a svetových laboratóriách potvrdila alebo vyvrátila karcinogenita látky, ktorá sa nazýva, alebo ju poznáme pod pojmom malachitová zeleň a prípravkov z nej, respektíve aby sa stanovila bezpečná miera jej koncentrácie pre využitie v sektore akvakultúry. Slovenská republika chce touto cestou poukázať na potrebu zabezpečenia zvýšenej miery úradných kontrol produktov rybolovu a akvakultúry pochádzajúcich z produkcie tretích krajín dovážaných na spoločný európsky trh. Taktiež je potrebné poukázať na bezpodmienečné dodržiavanie súčasnej platnej európskej legislatívy týkajúcej sa dodržiavania bezpečnostných noriem kvality potravín. A najmä, to na záver chcem pripomenúť, a najmä v rámci sektora sladkovodnej akvakultúry Nezabudnime prosím na potrebu vybilancovania vzájomného vzťahu ochranou, ochrany rybožravých predátorov, predovšetkým mám na mysli teraz kormorána, a ochrany populácie rýb vo voľných tokoch, riekach, jazerách, nádržiach a podobne. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz za parlament pán Gallagher z Írska. A ďakujem pani predsednička. V prvom rade chcem povedať, že dnes máme veľmi dôležitú a veľmi pomocnú alebo nápomocnú výmenu názorov. Ja som si vypočul aj príspevky írskych e, kolegov a myslím si, že to, čo povedali, e, to je presne to, čo ja tu hovorím každý deň, takže nebudem zaberať veľa času, pretože už teda e, oni povedali to, čo E, ja som chcel povedať, ale vypočul som si príspevky všetkých členských e, štátov a naozaj regionalizácia je absolútne nevyhnutná. A komisárka povedala, že to podporuje. E, regionalizácia sa nerovná decentralizácii pobrežné na ochranu malého rybolovu a malých flotíl musíme revidovať spoločnú rybolovnú politiku. 80 našej flotily, flotily je pod 15 e, metrov. Hákská e, dohoda je v veľmi eh, dôležitá. Je dôležité, aby bola zapojená do revízie eh, SRP. Eh, čo sa týka tých kvót, tak si myslím, že toto by mal byť základný pilier tejto reformy. Samozrejme je veľmi ľahké povedať, že e, musíme skončiť e, ten systém odpadu z výlovu, z výlovu ale vieme, že ten nulový cieľ to nikdy nebudeme môcť dosiahnuť. Ak e, rybári vylovia niečo, čo by potom malo byť vyhodené, tak ak teda by to nemali robiť, tak si myslíme, že by mali byť kompenzovaní. A samozrejme, my musíme aj zvýšiť konkurencie, schopnosť akvakultúry na národnej ako aj európskej úrovni. A čo sa týka importu z tretej e, krajín, myslíme si, že to môžeme vyvážiť rozvojom akvakultúry. A myslím si, že treba brať do úvahy aj znalosti a vedomosti rybárov, e, ako aj e, producentov. E, samozrejme zohľadniť aj vedecké hľadisko, ale brať do úvahy aj názory a poznatky rybárov čo sa týka individuálnych prevoditeľných e, práv, my v tomto nemáme žiadne spolurozhodovacie právomoci. Ak e, by sa toto malo zaviesť, tak by to malo byť v kompetencii členských štátov. A ja viem, že môj e, štát nebude toto podporovať a že bude podporovať to, ako je to doteraz, ako to vlastne doteraz bolo. Uh, musíme sa pozrieť na to, na, musíme sa pozrieť na správy z roku 94, 95, E, vieme, že je mnoho rybárov, ktorí sú zhruba vo veku 55 rokov. E, myslím si, že by mala im dať možnosť predčasného odchodu do dôchodku, ale treba podporovať aj mladých rybárov, mladých ľudí, ktorí chcú na tomto pracovať. E, Nazar môžem povedať, že komisárka, vítam jej aktivitu a jej ochotu diskutovať o tejto téme a brať do úvahy názory všetkých krajín. Ďakujem a teraz v mene španielského eh, kongresu Ďakujem, som Joaquín Garcia Diez, eh, hovorca eh, výboru pre rybolov. Zastupujem Galíciu, čo je autonómny región, kde má veľkú, rybolov veľkú tradíciu a chcel by som využiť túto príležitosť a povedať vám, eh, že toto je rok svetej púte do Kompostely. Mohli by sme zabudnúť na všetky problémy a mohli by sme putovať teda do Kompostely a e, tam e, si uloviť nejaké veľmi dobré mekýše, kôrovce a tak ďalej. E, takže, ale už teraz vážne E, netreba zabúdať na to, že sme lídrom, že máme najvyššiu spotrebu e, rýb v Európskej únii, že máme niektoré významné regióny, ktoré závisia od rybolovu a preto táto debata je pre nás veľmi dôležitá, veľmi zaujímavá. Moja kolegyňa e, Maria Antonia Truchyďo zdôraznila aktivity počas španielského predsedníctva konferencie vo Vigu aj v La a naša politická strana socialistov e, tiež e, priniesla do tejto debaty dokumenty, ktoré môžem vás teda vyzvať, aby ste si ich prečítali, môžem vám ich sprístupniť. E, chcem sa poďakovať mojej priateľke Carmen Fraga, predsedníčke výboru za túto iniciatívu, ako to už povedali mnohí zástupcovia, ktorí vystúpili v diskusii. Je veľmi dobré, že máme túto debatu, pretože toto nie je debata medzi vládami, je to debata, ktorá zaujíma všetkých a mali by sme zapojiť celý e, rybársky sektor. Keďže e, času je málo, chcel by som spomenúť len niektoré opatrenia, e, ktoré sme zapracovali do dokumentu, ktorý som spomenul a ktoré už čiastočne predstavil kolega zo Senátu Torres, ktorý veľmi dobre pozná túto tému pretože je eh, primátorom Santa Eugenia, eh, kde je veľmi eh, dôležitý rybolov. Uh, on už to povedal a ja to ešte zopakujem, že politické ciele reformy spoločnej rybolovnej politiky by mali predovšetkým sa týkať troch hlavných línií, sociálne, ekonomické a ekologické aspekty ale bez toho, aby sme dali prioritu niektorej z týchto tém. E, tiež si myslíme, že e, treba mať diferencovaný režim na ochranu pobrežných, remeselných alebo tam malých flotíl. Mnohí e, spo, toto spomenuli a a ja by som to chcel potvrdiť, že je veľmi dôležité definovať čo pod tým rozumieme, tieto remesilné alebo malé flotily, e, tieto musia byť podporované, berúc do úvahy ich socioekonomický účinok a dopad, e, ktorý umožňuje zachovať sociálnu sieť a reprezentujú v mnohých oblastiach kultúrne e, tradície. Tiež už sa to spomenulo a chcel by som doplniť k, e, čo sa týka prevoditeľ, individuálnych prevoditeľných e, práv, že na tejto myšlienke treba pracovať. A potom je tu aj potreba e, vyvážiť nezrovnalosti medzi pôvodnými cenami a koncovými spotrebiteľskými cenami a veľké rizika, ktorým čelia ľudia z tohto sektora. A tiež si myslíme, že je treba podporiť udržateľný rybolov eh, v, mm, vo vonkajších vodách eh, prostredníctvom plavidiel EÚ. Ďakujem veľmi pekne a teraz za Európsky parlament pán Harton zo Škótska. Pán Harton. Thank you, Madam President. Um... Ďakujem, pani predsednička. Ako hovoríte, zastupujem tu rybársky národ Škótov, kde je 70 e, vlastne e, rybolovných záujmov Veľkej Británie v škótskych vodách, ktoré predstavujú 20 európskych vôd. A Mňa prekvapuje, že nás tu nezastupuje Národný parlament. Samozrejme, e, vo Veľkej Británii boli prednedávnom voľby, takže asi bol rozdelený e, z tohto dôvodu. Ja a moji predchodcovia v minulých rokoch sme e, však zažili Eh, podobné situácie. Takže neprekvapuje, že vláda Veľkej Británie nedáva prioritu eh, rybolovu v európskych diskusiách, eh, čo mi je naozaj ľúto. Na tomto fóre sme si vypočuli už takmer každého rač, rečníka, ktorí hm, vlastne všetci povedali, že je dobré, aby sa na regionálnej úrovni rozhodovalo konkrétnejšie Viedli sme veľa ehm, diskusí o prevoditeľných právach, veľa negatívnych eh, komentárov na túto adresu, aby som chcel trošku toho skepticizmu pridať. Aspoň teda pokiaľ ide o prevoditeľné práva, tak ako ich navrhuje komisia. Eh, ja akceptujem to, čo hovorí komisárka, že chce chrániť národné práva, flotily a tak ďalej ale ja si myslím, predpokladám, že ak tu padne nejaký návrh na úrovni EÚ e, na túto tému, tak e, e, to bude iba e, trvať krátko, kým teda ľudia nepovedia, že ale máme jednotný trh, takže treba aj na medzinárodnej úrovni s nimi obchodovať. Operujeme tu príkladom Dánska, ktorý úspešne aplikuje túto úpravu. Ja navrhujem, teda hovorím, že tu bol úspech preto, lebo to bolo pre Dánsko v Dánsku um, E, urobené a preto by rybárske národy mali si samé ošetriť túto otázku, ak si myslia, že takúto úpravu potrebujú a že je vhodná pre ich situáciu. A či už budeme mať takéto e, praviteľné práva alebo nie, potrebujeme mať definíciu drobných rybárov, musíme e, ich komunity chrániť, ich flotily Nemyslím si, že je možné definovať na európskej úrovni eh, túto malú eh, veľkosť, pretože Napríklad eh, drobná rybárska loď na Cypre sa môže naozaj značne odlišovať od drobnej rybárskej lode v Škótsku. Malá fragilná rybárska komunita v Škótsku tu môže podporovať veľmi malý počet relatívne veľkých plavidiel. E, takže môže to byť iná situácia než napríklad na Malte alebo na Cypre. Takže prečo e, neumožníme jednoducho rybárským národom, aby si oni definovali to, čo sa má chrániť? To, čo navrhujeme, je, že by e, bolo potrebné riadiť po zónach tieto pobrežné oblasti a tie e, e, krajiny, ktoré majú rybolovné práva v týchto oblastiach, by mali same rozhodovať, aké opatrenia na e, ochranu a podobne sú tam potrebné. To nám umožní najviac vyhrať v oblasti ochrany a Vypočuli sme si tu v rozhovore s pánom Kadekom že je zložité dopracovať sa k spoločnej politike, ktorá by bola úspešná. Áno, je to pravda. Máme 27 rokov skúseností v e, Škótsku, ktoré pre toto preukazujú, takže prečo e, nedáme naozaj právomoci tým rybolovným národom, ktoré majú ktoré môžu najviac z toho vyhrať, ak e, tá ich politika bude úspešná, takže týmto sú dosť dobre motivované E, teda pokiaľ ide o oblasť e, e, ochrany, pretože je to dôležité pre ich budúcnosť. Ďakujem. Dobre, takže teraz za španielský senát Vicente Janos. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Hovorím v mene Španielského senátu. Som tam vo výbore pre poľnohospodárstvo a rybolov Chcel by som zdôrazniť sociálny aspekt, ktorý má aj táto zelená kniha o reforme spoločnej rybolovnej politiky. Čo sa týka konzultácií, chcel by som zdôrazniť sociálny aspekt tejto reformy a vhodnosť hľadať riešenia, ktoré umožnia sociálny dialog a tiež zaradenie sa mladých do tohto sektora. A tiež treba bdieť dozerať na, be, nad bezpečnými podmienkami na e, lodiach. Čo sa týka akvakultúry e, je tu neustály e, a zvyšujúci sa dobyt, dopyt po produktoch rybolovu a neustály, neustály čoraz väčšie využívanie ryb, týchto produktov je to potrebné brať do úvahy a my by sme v Španielsku chceli staviť na e, veľmi e, zodpovednú a udržateľnú akvakultúru, ktorá poskytne bezpečné e, a zdravé produkty spotrebiteľom Ehm, my sme ehm, ehm, zo strany Španielska prezentovali oznámenie komisii, kde sú tri hlavné línie podpora udržateľnosti, rozvoj a riadenie na podporu udržiteľného rozvoja v rámci rybolovu a na zaručenie úlohy akvakultúry je treba aby eh, mm, táto reforma bola vyvinutá zodpovedným, udržateľným spôsobom. Eh, eh, je potrebné, aby sme sa zapojili do medzinárodnej mm, organizácie pre obchod. Poznáme, akú podporu dáva komisia týmto iniciatívam, ale bolo by dobré pripomenúť potrebu e, tejto podpory pri, každom, e, pri každej reforme. E, tiež by sme chceli špecificky spomenúť malé pobrežné flotily, pretože si myslíme, že sú nevyhnutnou súčasťou integrálnej vízie tohto sektora a táto vízia by mala brať do úvahy aj špecifické systémy riadenia, ochranu pobrežných systémov a transformáciu produktov rybolovu, zaradenie sa mladých ľudí do sektora a ich e, školenie a zlepšovanie schopností. Takisto aj udržiavanie zdravých a bezpečných adekvátnych podmienok pri vykonávaní rybolovu pri e, zachovaní maximálnej bezpečnosti. Ďakujem pekne, pán Ďanoš. A teraz uh, e, uh, e, pan, teraz pani Rodust. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi srdečne by som sa aj ja rada poďakovala našim hosťom. Už sme usporiadali nespočet podujatí tohto druhu a dúfame, že parlament bude mať spolurozhodovací o, postup a naši hostia vidia, ako veľmi nám záleží na tejto téme. Kolega zo Švedska ma zaujal, povedal, že len sociologickým prístupom sa dá socioekonomické konanie ovplyvniť. Myslím, že to je najdôležitejšia veta, ktorá tu dnes odznela len požiadavkou na trvalo udržateľný rybolov bude možné tento verejný majetok, statok zachovať tak, aby ešte aj naše deti a naši vnúci mohli jesť ryby. Stále opakujeme dramatické čísla. 88-percentný nadmerný výlov trvalá udržateľnosť, ktorú je potrebné zorganizovať a zachovať, pokladám za svoju základnú úlohu. Pracovné miesta sa tak zabezpečia a kultúra sa zachová, ktorú máme v, primors- v pobrežných oblastiach. Toto všetko potrebujeme, ako aj integrovanú námornú politiku. Každý deň v televízii vidíme, čo to znamená, ak e, vybuchne ropná plošina vidíte v televízii, čo to znamená, ak sa moria menia na hory odpadkov, takže tu sa bude treba zabrať nielen dopravou, ale aj o ekologickými aspektami. O akvakultúre sa hovorilo mnohokrát, hovoríme o tom viac ako 10 rokov a napriek tomu musíme skonštatovať, že v Európe je táto téma v úvodzovkách stále ešte v škôlke. Musíme sa postarať o to, aby naše štandardy týkajúce sa ochrany zvierat a ochrany druhov sa premietnú aj do legislatívy. Treba vziať do úvahy aj vplyvy turizmu na ekológiu. Ďalej je to téma výskumu, o ktorom sa veľa hovorilo. Musíme tu ešte mnohé vykonať. Hovorili sme o um, um, výlove o rybách, ktoré sa ocitnú v sieti omylom, ktoré rybári pôvodne nechceli loviť. E, treba hovoriť aj o výlovných prístrojoch. Treba v tejto oblasti veľa urobiť a treba na to peniaze. Téme peniaze sa budem venovať ešte raz. Populácia rýb, ktorá ešte existuje a aj udržateľnosť, ktorú ešte musíme zabezpečiť, aby toto všetko mohlo existovať aj v budúcnosti, musíme si zodpovedať otázku, či kontrolujeme dostatočne nie, našimi 120 kontrolormi na úrovni EÚ to vôbec nie je možné. Preto žiadam od všetkých ministrov financí, aby porozmýšľali nad tým, či by sme mohli investovať viac peňazí do toho, aby sme mali viacej kontrolorov. A myslím, že som vyčerpala svoj čas. Mrzí ma to, ale všetko toto nájdete aj eh, v spoločnej um, rybolovnej politike. Naši kolegovia Josefa eh, eh, Parnes Pereras bola eh, spravodajkyňou za socialistov a zodpovedajúcim spôsobom sa to premietlo do tejto publikácie. Ďakujem. Teraz za švedský parlament pán Pixlin. Ďakujem pekne. Larsen už hovoril pred chvíľkou, my si teraz vymeníme úlohy. Ďakujem pekne, teším sa, že sme sem dnes mohli prísť. Bolo to veľmi zaujímavé. Avšak trošku som sa znepokojil, keď som počul určitú argumentáciu. Vyzerá to tak, ako keby sme tu len sedeli a rozdeľovali rybolovné oblasti, ktoré vôbec nemáme. Myslím, že by sme sa mali poučiť z minulosti. Dnes je to tak, že 8 z 10 komerčných druhov rýb je nadmerne vylovených. A to sa deje s pomocou daní európskych občanov. Takto nemôžeme ďalej pokračovať. Potešilo ma, keď komisárka povedala stop čo sa týka ďalších prostriedkov, aj na šrotovné, myslím si, že tu ide aj o zastavenie um, peňažných tokov na to, aby sa lovilo v pobrežných vodách a výsostných vodách tretich krajín. Myslím, že sme za, istým spôsobom zabránili tomu, aby sme um, vyvinuli efektívne motory alebo efektívnu výstroj. Uh, nikto nemôže zdôvodniť to, aby sme pokračovali tak ako doteraz. Ide o politickú odvahu. A tá najviac chýba. Treba myslieť na ekologické faktory, sociálne a hospodárske. A ak je niekomu jasné, že musíme stáť na všetkých nohách, inak by sme spadli, tak treba nad tým rozmýšľať. Dostali sme sa do kolien z ekologického pohľadu a bohužiaľ aj z hospodárskeho hľadiska. Na prvom mieste musí byť ekológia a integrovaná námorná politika. Potom môžeme aj e, prenositeľné kvóty diskutovať, ale takéto záležitosti sa až v druhom pláne dostanú na rad že um, populácie rýb e, sú všeobecným statkom, tak to chápem, ale tieto práva na výlov sa predsa nemôžu predávať. Mnohé zaujímavé diskusie som si tu vypočul, hovorilo sa o akvakultúre. Nie je to tak, že akvakultúra je vždy trvalo udržateľná. Záleží istým spôsobom na tom, čo sa tam deje. Či sa e, loví preto, aby sa e, samotné ryby nakrmili, alebo z iného dôvodu. Myslím si, že by sa tu EU mala viac zasadzovať za vedecký prístup. Mali by sme dať e, pozor na to, aby sme sa nesústredili na nejaké iné oblasti. Mnohí hovorili o zákaze dumpingu. Všetko to boli zaujímavé témy, ale to, čo je najdôležitejšie, ešte raz to zopakujem, je ekologická, trvalá udržateľnosť, na ktorú by sme mali stále myslieť. Ak sa nám podarí to dosiahnuť, tak potom budeme mať aj ryby, ktoré môžeme loviť bez rýb e, v rybolovnom priemysle nikdy nebude trvalá udržateľnosť. Treba to povedať veľmi jasne a to je moja rada, aby sme sa tohto prístupu držali. A teraz pán Kuhn, nemecký europoslanec. E, Pani predsednička, toto je dôležité. Fórum je dobré, že sa e, diskutuje s regionálnymi politikmi, lebo treba určité veci naozaj objasniť a ja by som sa chcel eh, eh, staviť voči tej eh, argumentácii zelených, ktorí hovoria, že neakceptujeme vedecké ehm, výskumy a že tu ide iba o politické rozhodnutia z našej strany. Ehm, diskutuje sa o tom, že sa nadmerne vylovuje a my a ako bohatá Európa si dovolujeme naozaj nadmernú ochranu určitých kultúr ale vlastne chránime jednotlivé druhy tak, ako nikde inde na svete. Tak zároveň však my sme najväčší e, importný e, e, trh. 10 miliónov tón ročne potrebujeme. My si budeme zabezpečiť iba 2 tóny, pokiaľ ide o našu spotrebu. 2 milióny tón. A práve preto by sme mali dávať pozor, aby to, čo dovážame, malo tak isto vysoké štandardy. A potom ešte tá nadmerná ochrana druhov. E, kolegovia e, z Balckej oblasti sú tu, z Fínska a zo Švedska. Um, ehm, nám môžu povedať, uh, koľko uh, spotrebujú uh, určité tulene, ktoré, ktoré, ktoré vlastne sa už pomerne teraz premnožili. Aj kolega zo Slovenska to veľmi správne povedal. Kormorány, ktoré vlastne vôbec nie sú pôvodné v určitých oblastiach, koľko škôd spôsobia. Takže treba sa naozaj zaoberať aj e, populáciami tých jednotlivých mrožov, tuleňov a podobne. To sú 100 tisíce tón e, ročne, ktoré e, vlastne stratíme na úkor tohto, tejto nadmernej ochrany druhov. A e, potom môžeme aj povedať, že vy vlastne beriete rybolovné produkty tým chudobným krajinám Afriky a podobne a e, vlastne dovážate si ich do Európy. Takže to je e, veľmi rozporuplná skutočnosť a pokiaľ ide o spoločnú politiku rybolovu, pani e, ministerka Rum sa vyjadrila na túto tému, za to som jej veľmi vďačný a ja dúfam, teda chcel by som teraz e, mieru mojich emócií trošku znížiť a chcel by som povedať, že Európa je vynikajúci kontinent, e, ktorý má tisíce kilometrov pobrežia, tam zohráva turizmus dôležitú úlohu a toto prepojenie Ehm, eh, drobného rybolovu a eh, turizmu a našich tradícií v rybolove a turizme. To je dôležitý bod a eh, tento by sme mali spoločne podporovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Kuhn. A teraz posledným rečníkom spomedzi našich pozvaných hostí je pán Kotikovský z Polska. Pani przewodnicząca, szanowni koleżanki i koledzy parlamentarzyści, szanowni goście. Ďakujem pekne. E, vítam tu aj kolegov z národných parlamentov. Dámy a páni, Veľa e, bodov tu zaznelo počas e, tejto diskusie a ja nechcem opakovať to, čo už bolo povedané v tejto miestnosti, pokiaľ ide o spoločnú politiku rybolovu. Dôležitým bodom však je, že je potrebné, aby bola dobre riadená, aby bola dôveryhodná. A e, to súvisí s regionalizáciou, ktorá by vychádzala naozaj z e, výskumov, z vedeckých výskumov. Takto by sme naozaj mohli ovplyvniť e, a podporiť lokálne a regionálne E, orgány, ktoré budú príjmať konkrétne rozhodnutia. A potom je to dôležitý princíp solidarity. Myslím si, že ak budeme spolupracovať, dosiahneme toho viac. A sú tu rozhodnutia, ktoré e, budú pred nami stáť jednoducho preto, e, že máme Lisabonskú zmluvu, lokálna, regionálna úroveň riadenia má teda svoje štandardy a ja si myslím, že to má, bude mať dobrý vplyv e, v tejto oblasti. Tie názory, ktoré tu dnes e, zazneli, budú e, z tohto dôvodu vypočuté, teda nielen tu, ale aj vo vonkajšom svete. Ja si myslím, že toto je konštruktívny prístup. Vypočul som si veľa ľudí tu v tejto sále, ktorí hovoria, že by sme sa mali starať o drobných pobrežných rybál, rybárov, je to potrebné, eh, pretože je to naozaj tá základná úroveň. Eh, oni by naozaj mali byť obhájení voči tým veľkým firmám, ktoré by im inak zničili živobytie v pobrežných oblastiach. Ja si myslím, že toto je naozaj tá správna cesta vpred a máme príklady, e, ktorým by sme sa mali vyhýbať a pozitívne príklady, ktoré by sme mali nasledovať. E, ďakujem a teraz e, vystúpim ja z pozície europoslankyne, nie predsedničky samozrejme. Rada by som povedala nasledovné a začnem niečím, čo povedala pani Patrao Neves. Myslíme si, že táto reforma je poslednou príležitosťou na veľkú reformu spoločnej rybolovnej politiky, ak chceme, aby rybolov bol e, naďalej e, udržaný aj v budúcnosti. Po druhé, e, myslím si, že veľké problémy sú e, nadmerná kapacita, nadmerné e, výlovy. Toto sú veľké e, problémy nielen Európskej únie, ale aj zvyšku sveta a bohužiaľ náš e, model riadenia v tomto zlyhal. Myslím, že toto všetci musia uznať a preto nechápem, ak to niektorí chcú e, naďalej zachovať, Ale potrebujeme vyššiu flexibilitu, ako to povedal Európsky parlament. A potrebujeme dva hlavné aspekty na to, aby e, teda kontrola musí byť jednoduchá čiže kontrola riadenia a potom po druhé e, riadiace modely, ako nám kad povedala pani komisárka, čo sa týka individuálnych prevoditeľných e, práv, aby sa mohli aplikovať na tie segmenty flotil, ktoré majú podnikateľskú štruktúru a ktoré môžu byť konkurencieschopné v globalizovanom svete. A myslím si, že tieto segmenty flotíl ktoré majú takú podnikateľskú štruktúru a ktoré chcú byť konkurencieschopné, e, je možné, aby naďalej sa teda mohli udržať, aby boli sebestačné, finančne sebestačné, aby nezáviseli od verejných prostriedkov, pretože verejné prostriedky, ako povedala komisárka, e, tie sa uh, skončia. Uh, to my veľmi dobre vieme. A myslím si, že tí, ktorí chcú zachovať ten súčasný riadiaci model, sa zakladajú na verejných financiách a tieto verejné financie sa jednoducho e, skončia e, a to málo, čo nám zostane, bude musieť byť pre veľmi konkrétne flotily a konkrétne e, ciele, ktoré nemôžu byť sebestačné, nemôžu sa sami financovať. Ale my musíme mať modely, čo sa týka napríklad tých individuálnych práv ktoré teraz navrhuje komisia, ale aj FAO a ďalšie organizácie, pretože to sú modely, ktoré bolo dokázané, že sú efektívne z ekonomického hľadiska a znižujú aj ten problém nadmernej kapacity, pretože to je veľký problém a my zatiaľ bohužiaľ sme ho nevyriešili prostredníctvom verejných financií. A preto si myslím, že musíme byť flexibilní a musíme pochopiť, že tento riadiaci model jednoducho treba zmeniť a musíme ho prispôsobiť jednotlivým flotilám. A čo sa týka finančných e, modelov, e, treba teda e, limitovať tie verejné výdavky. Myslím si, že toto musíme urobiť, samozrejme. Ja nechcem tiež presiahnuť ten svoj rečnícky čas, pretože potom to vyčítam vám. Tak teraz odovzdám už slovo pánovi Peňaz a potom na konci spravodajkňa. Ďakujem a teda potom na konci budem hovoriť ja, ale dobre, takže máte 5 minút, potom 5 minút pána, pani spravodajkyňa a mne nechajte 3 minúty na ukončenie. Dobre, takže vy ako veľmi dobrý úradník máte veľmi dobré syntetické, alebo teda veľmi dobré e, schopnosti syntézy, takže určite budete môcť to ukončiť v 5 minútach. E, no už myslím si, že ani nie je tu veľa vecí, nových vecí, ktoré by sa mohol povedať, len chcem zopakovať to, čo už povedala pani komisárka, že je potrebné mať systém, ktorý bude schopný reagovať na výzvy, ktorým čelí e, rybolov, tento sektor, počas nasledujúcich desiatich rokov. A preto hovoríme o systéme nielen, ktorý bude schopný reagovať na tie výzvy do roku 2013, ale aj na ďalšie problémy, na ďalšie možné zmeny a ťažkosti, ktoré e, s ktorými sa môže potýkať rybolov v EÚ až do roku 2022. E, Chcel by som iba povedať, že aj keď samozrejme komisia teraz všetko iba zvažuje, e, zatiaľ sú tu iba tieto úvahy, ktoré nám predniesla a myšlienky, ktoré nám predniesla pani Damanakis e, a preto teda, čo sa týka ďalších otázok, eh, sme ešte len v takej eh, fáze, eh, keď si chceme s veľkým záujmom vypočuť všetky názory. My sme mnohé myšlienky, ktoré tu odzneli, si teda vypočuli a určite ich zohľadníme. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Patreu. Eh, Ďakujem, pani predsedníčka. Keď som požiadala o slovo, žiadala som o slovo eh, ako zástupkyňa eh, Portugalska. Niektorí kolegovia mi teda prisúdili tú pozíciu spravodajkyne. Ja môžem teda povedať, že máme najväčšiu rybárskú oblasť v v Európe. A neprekvapuje, že e, e, redukcia flotily je veľkým problémom aj v mnohej krajine. Teda pani predsednička mi teraz odovzdala slovo na konci diskusie, e, aby som sa vyjadrila ako spravodajkyňa. A ja by som chcela povedať, že toto poobjednajšie stretnutie bolo veľmi zaujímavé a myslím si, že sa potvrdilo, Eh, že existuje veľký konsenzus, ktorý som eh, si všimla už, už predtým. Všetci sme si vedomí, že toto je veľmi dôležitá úloha, ktorá nás čaká, bude to veľmi ťažké a samozrejme bude treba urobiť aj nejaké obete, budeme musieť byť odvážni, aby sme sa vybrali týmto smerom. A chcela by som sa len dotknúť jednej veci, eh, ktorá vyvstala veľmi evidentným spôsobom a to sú prevoditeľné e, rybárske e, práva. E, je to kontroverzná téma. Ale aj táto téma by sa mohla e, lepšie e, vyriešiť, ak by sme sa vážnejšie venovali modelu regionalizácie. Ak by sme mali model regionalizácie, ktorý by bol dostatočne inkluzívny a dobre vystavaný, tak si myslím, že mnoho z týchto kontroverzných e, aspektov by sa dalo lepšie vyriešiť. Napríklad riadiace modely. Áno, my potrebujeme flexibilitu. Nemôžeme mať ten istý riadiaci model pre všetky rybolovy pre všetky regióny, ale kto bude mať na konci to rozhodné slovo, ak budeme mať e, účinnú regionalizáciu? E, tieto e, rozhodnutia sa môžu prijímať decentralizovaným spôsobom a to platí aj pre rozlíšenie medzi drobnými rybármi a